liebe Kolleginnen Drahé kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby sme pokračovali v schôzi po obednejšej časti. Skôr ako pôjdeme do bodu 9 programu, tak chcem vám oznámiť, že kolega Christensen teraz povolil filmovanie a vedľa vás je nainštalovaná kamera. Ak nie sú k tomu nejaké výhrady, tak eh, Mm, akceptujeme prítomnosť kamery. Dobre, pôjdeme na bod číslo 9 programu schôdze. Bolo to želenie vyjadrené výborom, aby prebehla výmena názorov s komisiou, s rôznymi generálnymi riaditeľstvami, hospodárstvo, hospodárska súťaž, obchod, pokiaľ ide o vyhliadky odvetvia alebo sektora s hovedzím mesom Čiže diskusia o Mercosure, a takisto aj nad rámec e, toho obchodnej dohody teraz so Spojenými štátmi. Tieto veci budeme príjmať na úrovni EÚ, tieto dohody. Máme tu zástupcu komisie, pána Paula Sisa. Dúfam, že som to aspoň čiastočne správne vyslovil. Riaditeľ Basic Industries, Manufacturing and Agriculture z generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž Pán Michael Scannell, Acting Deputy Director General z Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a pán Flavio Contoni, vedúci útvaru pre poľnohospodárstvo, rybolov, fitosanitárne záležitosti, biotechnológie v rámci DG pre obchod. Poprosím vás, aby ste sa snažili do 20 minút eh, prezentovať vaše materiály, aby ste eh, sa dohodli navzájom. Eh, ja mám napísané každopádne najskôr pána Šiza z generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Alebo pán Skenel, vy sa dohodnite navzájom, kto ako prvý pôjde tých približne 20 minút. Ďakujem, pán predseda som rád, že vám môžem dať aktuálne informácie o situácii, pokiaľ ide o trh s hovedzím mesom, hovedzím e, produktmi. Rád by som zdôraznil, že táto osobitná kategória produktov nemôže byť diskutovaná izolovane. Je to skôr treba e, diskutovať v kontexte trhu s produktami živočíšnej pôvodu, živočíšneho pôvodu. Trhy, ako všetci dobre vieme, sú volatilné, sú náchylné na výkyvy Kľúčovým cieľom komisie je zabezpečiť sa, že stabilita bude podporovaná a že budeme ochraňovať našich farmárov hlavne pred tými výkyvmi a narušeniami, ktoré vyplývajú z trhovej nestability. Keď sa pozrieme e, na tie trhy s takýmito živočíšnymi produktami, tak e, tá situácia je veľmi rozmanitá. Napríklad e, trhu s pravčovým sa darí veľmi dobre, do veľkej miery aj vďaka situácii s africkým rovom ošípaných v Číne, čo viedlo k obrovskému nárastu dopytu po takýchto produktoch v tejto krajine konkrétne a vo všeobecnosti aj v Ázii. Trh mliekárenstva tu v Európe si počína relatívne dobre, hoci troška klesol v porovnaní s tými rekordnými, rekordnými obdobiami za posledné roky. Aj jedine sa darí pomerne dobre, e, do veľkej miery aj vďaka trendu tak na úrovni EU, ako aj na globálnej úrovni, smerom k stále rastúcej spotrebe hydinového mesa. A takisto aj z dôvodu eh, tých eh, dôsledkov z afrického moru ošípaných, eh, keď teda prechádza ten dopyt smerom od bravčového na hydinu. Ovčie meso z oviec teda skôr je pomerne zastabilizované, sú tam isté obavy každopádne. Teraz sa dostávame k hovedziemu tu sa situácia výrazne mení, pretože z akéhokoľvek pohľadu, z akéhokoľvek uhla súčasná situácia e, v odvetví hovedzieho naozaj vyvoláva veľké obavy. Ceny sú nízke, slabé a sektor čeli viacerým výzvam, pokiaľ ide o klesajúcu spotrebu po hovedzom produktoch hovedzieho mesa, zmeny spotrebiteľských vzorcov a takisto zmeny v vzorcoch, e, v vzorcoch e, toho obchodovania štruktúra sektora, kde je veľmi málo takých drobných holdingov, tiež spôsobuje problémy. Keď sa pozrieme zrejme na najlepší barometer zdravia tohto sektora, tak môžeme sa pozrieť práve na cenový vývoj. A tu, keď sa pozrieme na reprezentatívne ceny za čistú, istú časť eh, hovedzieho mesa, tam došlo k poklesu eh, takmer 4% za posledných 12 mesiacov za tým sa však skrývajú dôležité rozdiely na úrovni členských štátov. Takže napríklad členský štát, ktorý zaznamenal najväčší pokles v cenách e, hovedzieho, je Polsko kde došlo k poklesu v tejto kategórii hovedzieho 9%. Tesne nasledované e, Švédskom 7% pokles, ďalej nasleduje tretie Nemecko 6,6% pokles cien. Potom je tu skupina krajín Írsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko ktoré zaznamenali poklesy ceny v rozpeti 5,5 až 6 Troška vymykajúca tomuto trendu je tu drobná skupina členských štátov, konkrétne Rumunsko, Belgicko, Francúzsko, ktoré zaznamenali každopádne mierne, skromné zvýšenia ceny. Zdôrazňujem, že tieto vývoj cien sa viažu práve táto časť hovedzieho mesa, za ktorej sa teda meria vývoj. Dôležitejšie sú možno faktory, ktoré by vedeli vysvetliť túto súčasne náročnú situáciu na trhu. Prvý sektor, na ktorý sa treba pozrieť v tomto kontexte, to je vývoz, kde nachádzame z odpovede. Vývoz je slabý, e, poklesol o 4,4% za prvých 8 mesiacov tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom čo sa dá vysvetliť dvoma faktormi. Konkrétne relatívne výrazný pokles, pokiaľ ide o vývoz živého dobytka do Turecka. To je neprimerane dôležitý trh pre našich vývozcov a takisto skromnejšie poklesy, pokiaľ ide o vývoz čerstvého hovedzieho mesa. Keď sa pozrieme na dovoz a na rozdiel od e, prevažujúceho pohľadu, súčasné trhové ťažkosti nie je možné pripísať len výlučne zvýšeným dovozom. Pretože tieto dovozy sú pomerne slabé v súčasnosti, poklesli o 4,7 a keď sa na to pozrieme v globálnejšom kontexte, tak EÚ zostáva relatívne malým hráčom na globálnom trhu pre hovedzie meso a produkty hovedzie. Keď sa pozriete na štatistiky, pokiaľ ide o obchod, vrátanie dovozu, náš dovoz je len drobným zlomkom porovnaní napríklad so Spojenými štátmi alebo Čínou. To nemá zmenšovať e, dôležitosť toho dovozu, ale každopádne treba to dať do istej perspektívy. Takisto máme výrazný e, obchodný prebytok vo väčšine relevantných sektorov mesa a tu e, vás odkážem, aby ste sa pozreli na sektor s hovedzím v rámci celkového trhu živočišných produktov. Napríklad máme viac ako 5 miliardový prebytok, obchodný prebytok s Bravčovým a obrovské prebytky, aj pokiaľ ide o e, mesa pre e, spoločenské zvieratá, pre živé zvieratá. A to všetko poskytuje priamo, respektíve nepriamo podporu pre sektor hovedzieho. Chcel by som preto zvorazniť, že e, z obchodu vychádza sektor hovedzieho ako čistý príjimateľ keď sa pozrieme ďalej eh, v rámci tej náročnej súčasnej situácie na trhu, tak eh, vidíme eh, spotrebu. Mení sa zloženie toto, teda tej spotreby. Za posledných 10 rokov spotreba hovedzieho na hlavu padla o 4,5 To samo o sebe nevyzerá byť ako signifikantný fakt, pokiaľ sa na to nepozriete a neporovnáte si to s príslušnými číslami za odvetvie hydiny, kde spotreba na hlavu sa zvýšila o 22% počas rovnakého obdobia. Európania jedia trikrát viac nového mesa na hlavu v porovnaní s obedzím. A navyše, e, do veľkej miery je to e, nejakým spôsobom hlané aj otázkami klimatických zmien, e, zdravotných záležitostí a aj z tohto pohľadu dochádza k oslabeniu prítomnosti obedzieho mesa ale to neznamená, že by výhľadovo sme mali pozerať na trh s ovedzím pesimisticky. V tomto kontexte, e, na rozdiel od to, teda tejto európskej úrovni, na globálnej úrovni sa predpokladá, že príde k miernemu nárastu v porovnaní opäť s hydinou, s hydinovým sektorom. Pokiaľ ide o nové alternatívy mesa a hovedzieho, nie je to celkom jasné, aký bude vývoj, ale každopádne to bude mať vplyv na trh. E, je evidentné, že ďalší závažný faktor v rámci súčasného trhu je situácia s britskou Librou v kontexte Brexitu. Všetci dobre viete, aký je ten dopad e, tento rok. Spojené kráľovstvo je ten najväčší trh, e, pokiaľ ide o pokiaľ ide o dôležitosť, pokiaľ ide o ten e, dovoz. A nie, treba to teraz dôrazniť samozrejme. E, všetko, čo sa deje v Spojenom kráľovstve, môže mať destabilizačné účinky. A Brexit a súvisiaci pád britskej Libry, ktorá je ešte stále 13-14% pod úrovňami referenda o Brexite z roku 2016. To všetko malo negatívne dopady na sektor hovedzieho mesa tak na vývoz ako aj dovoz a potenciál Brexitu bez dohody, z čoho by vyplynulo, by vyplynulo uvalenie taríf na dovoz pre 27. EU 27. To samo o sebe bolo destabilizačným a tlačilo to trh nadol. To sa osobitne týkalo Irska, ktoré historicky má e, úzke väzby na trh s hovedzím v Spojenom kráľovstve. Štruktúra Odvetvia s ovedzím mesom v EU je faktorom, ktorý treba mať na pamäti. Produkcia hovedzieho v EU sa výrazne sústreďuje v drobných bytunkových závodoch, kde je asi 43 kusov hovedzieho v priemere, 87 v Holandsku v priemere, len 4, sme nejaký podnik so 4 kusmi hovedzieho v Rumunsku. A z toho vyplývajú výzvy pre udržateľnosť takýchto holdingov alebo takýchto polnospodárských družstiev, ktoré sa musia stále väčšej miere opierať o príjmy z tejto činnosti. Hospodárska súťaž, to je tiež e, faktor, ktorý treba zohľadniť. Komisia v oktobri 2018 zverejnila svoju správu ohľadom vyšetrovania o uplatňovaní alebo aplikácii e, pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektore e, tá správa bola nasmerovaná tak rade ako aj parlamentu spolu s tým sprievodným dokumentom a hovoria sa mi e, za seba. Pokiaľ ide o tie šetrenia, ktoré prebehli e, v sektore hovedzieho mesa, e, celkového počtu tých, to je jedna tretina až z nich vyplynuli z jednej tretiny takéto sankcie. Keď sa pozrieme, čo robila komisia voči členským štátom za takýchto okolností, môžem tu počiarknúť štyri také širšie stratégie. E, poprvé ide o priame platby v rámci piliera 1, ktoré poskytujú e, základnú úroveň podpory pre dotknutých poľnohospodárov. To by malo byť e, doplnené aj o návratnosť toho trhu, ale nemali by sme prehľadať hodnotu takéhoto, takéhoto faktoru aj v tých ťažkých súčasných situáciách. Ďalej dobrovoľná viazaná podpora, zmena vyplýva, že je to dobrovoľné ale v praxi e, je to limitované neochotou členských štátov podporovať osobitne odvetvie hovedzieho. E, sektor hovedzieho asi 40% bude na vrúb, pokiaľ ide o takúto dobrovoľnú viazanú podporu. 23 členských štátov využíva takúto, takýto nástroj a poskytujú celkovo viac ako 2 miliardy eur svojim polnospodárom alebo chovateľom dobytka v rámci piliera 2, eh, v rámci vidieckého rozvoja sú tu schémy kvality, eh, promočné alebo propagačné aktivity, ďalej investície do ľudských zdrojov, do technológií a vytváranie eh, kontextu udržateľnosti a opatrení na blaho zvierat alebo dobrých životných podmienok, špecifické opatrenia. Bolo tu konkrétne opatrenie pre Írsko vo objeme 50 miliónov to sa týkalo 35 tisícov eh, chovateľov hovedzieho dobytka v Írsku. Stretlo sa to s istou kritikou opozíciou zo strany členských eh, štátov. Treba ale zdôrazniť, prečo Írsko bolo tým príjimateľom pomoci. Mali z toho prospecha iné členské štáty, lebo bolo riziko, že trhové nálady na úrovni EÚ eh, poklesnú výrazne vo svetle stoviek tisíc tón hovedzieho, ktoré by pochádzalo z Írska, ktoré sa väčšinou umiestňujú na európsky trh. E, tak keby takéto, takáto nadprodukcia bola takto umiestňovaná, myslím si, že odvetvie vo všeobecnosti malo prospech z takéhoto konkrétneho opatrenia. A na záver musím zdôrazniť, že hovedzie e, meso je citlivým produktom v rámci obchodných rokovaní. Nadvezujem na to, čo som povedal predtým. EU je malým hráčom na globálnej úrovni, pokiaľ ide o obchodovanie s hovedzím a hovedzými produktmi v rámci obchodných rokovaní s obchodnými partnermi e, zvorazňujeme skutočnosť, že je to citlivý produkt a že dáme veľkú mieru dôležitosti ochrane záujmov našich poľnohospodárov. Pokiaľ ide o budúci vývoj, e, ten smer, ktorý to môže nabrať, e, tu sa vrátim k situácii s africkým morom ošípaných v Číne, ktorá vytvorila obrovský deficit proteínu, bielkovín v tej krajine nedostatok eh, výstupu bravčového alebo produkcie bravčového eh, je dokopy väčší ako kombinovaný brazilský a americký výstup. Nie je možné to nahradiť eh, čistým dovozom bravčového a je nevyhnutné uvažovať na dovoze alternatívnych zdrojov bielkovín, vrátane hovedzieho a dúfame, že naši vývozcovia využijú takúto situáciu a videli sme tu istý pozbudivý pokrok v tomto ohľade za posledné týždne, mesiace, pričom tu bol otvorený prístup na trh pre niektoré kľúčové členské štáty. To sa e, týka aj iných častí Ázie. Nesúvisí to len s africkým morom ošípaných, ale zabezpečili sme si nový hodnotný prístup na trh aj napríklad v Južnej Kóreji a dokonca v Spojených štátoch, kde Írsko konkrétne e, bolo úspešné, pokiaľ ide o získanie schválenia pre prevádzkárne vyvážať tak čerstvé meso, ako aj e, pracované. No na záver, čo sa týka nášho vlastného trhu, tak teraz tu máme neistotu ohľadom budúcnosti spotreby hovedzieho v EÚ. Musíme zosúľadiť e, nezrovnalosti medzi e, spotrebou tohto typu mesa v jednotlivých členských štátoch pretože napríklad e, e, v Polsku alebo Maďarsku je niekoľkonásobne nižšia e, spotreba hovedzieho v, než v iných členských štátoch. Môžeme taktiež očakávať, že prudký nárast cien bravčového, ktorý je spôsobený situáciou v Číne, taktiež bude mať určite negatívny dopad No taktiež je treba pracovať na tom, aby sme zaručili, že naši vlastní spotrebitelia si budú naďalej uvedomovať, že hovedzie je skutočne vysoko kvalitný a výživný potravinový produkt. A teraz by som odozdal slovo kolegom, aby hovorili o otázkach súvisiacich s hospodárskou súťažou. Kolega Flavio bude hovoriť o aspektoch súvisiacich s obchodom. Thank you very much, Michael. Good afternoon, Mr. Chairman, honorable... Ďakujem, Michael. Dámy a páni, je to skutočne pre mňa cťou tu byť, zastupovať e, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž a predniesť e, vám určité aspekty e, v súvisiace s hospodárskou súťažou v polnospodárskom sektore. Ako viete, dívali sme sa na trh EÚ e, v všeobecnosti, predovšetkým na írsky trh, rovnako ako vysledujeme e, súčasné trendy a taktiež sme boli v kontakte s Národným orgánom pre e, hospodárskú súťaž v Írsku a sme otvorení diskusiám, čakáme na rôzne informácie a návrhy ako zlepšiť situáciu polnohospodárov. Toto je náš spoločný cieľ. A taktiež súhlasíme s týmto írským orgánom v tom, že sa nedajú fixovať ceny na žiadnej úrovni reťazca. Týka teraz sa to spracovania mesa a jednotlivých polnohospodárov. Avšak a to je dôležité, ako pravdepodobne viete, európska legislatíva umožňuje jednotlivým polnohospodárom sa spojiť a vytvoriť e, producentské organizácie. A tieto organizácie prostredníctvom ich si môžu spoločne stanoviť svoje ceny, takže polnospodári majú príležitosť si kolektívne určiť ceny. Sú tu určité kritériá, ktoré musia byť splnené podľa európskej legislatívy, predovšetkým, že pokiaľ spoločne si stanovia ceny, tak je to e, aplikovateľné e, iba na hovedzi, ktoré sa predáva prostredníctvom tejto producentskej organizácie. Nie na to hovedzi, ktoré e, predávajú tí farmári jednotlivo. A taktiež táto organizácia musí vykonávať aspoň nejakú ďalšiu inú aktivitu kolektívne v prospech týchto farmárov. Takže mohlo by to byť napríklad verejné obstarávanie, e, značkovanie alebo označovanie, kvalita kontroly e, a tak ďalej. No ako iste viete, prvé takéto výrobné organizácie v septembri a v októbri už boli uznané v Írsku. A ako viete, tak e, tieto organizácie nie sú obmedzené, čo sa týka veľkosti, takže v podstate všetci polnohospodári v Írsku môžu e, vstúpiť do jednej, do dvoch, do troch organizácií. Takto vyzerá ten trend, je to správny trend. Európska legislatíva poskytuje im aj rôzne stimuly, tak aby mohli dobre vyvážiť e, svoje ceny. Keď hovorím, že sa veci vyvíjajú správne, myslíme si, že e, tieto organizácie sú jedinou udržateľnou cestou vpred pre polnospodárov, tak samozrejme tu nerozprávame z nejakej e, slonovinovej veže niekde na komisii v Bruseli, ako pán Skenl, môj kolega, povedal, je tu štúdia, ktorú komisia v polovici roku 2018 vydala. Je to hĺbková štúdia týchto producentských organizácií a tá zistila, že či už je tá organizácia e, e, registrovaná alebo neformálna, tak väčšina polnospodárov e, v nich spolupracuje. Nie len si tam stanovujú ceny, ale aj spoločne sa snažia zvýšiť svoju účinnosť. Nejaké štatistiky vám teraz poskytnem. Viac než 90 dotázaných organizácií, ktoré boli v tejto štúdii, tak um, oznámili, že spoločne podnikajú tieto kroky um, na napríklad na zlepšenie efektívnosti, na zníženie nákladov. Tri ďalšie aktivity, ktoré najčastejšie boli implementované, to je kontrola kvality, e, nákup a taktiež e, distribúcia, preprava. A 92% týchto organizácií vykonáva aspoň ešte jednu aktivitu navyše, okrem tej jednej, ktorá je právne požadovaná. 69% vykonáva 3 alebo viac akýchto dodatočných aktivít, takže myslím si, že táto štúdia samozrejme na internete, môžete sa na ňu pozrieť. Myslím si, že môžeme z tohto dospieť k záveru, že skutočne tu prínos e, týchto organizácií pre polospodárov, že to prispieva k stabilite trhu, ehm, zaručuje sa tam vysoký, e, vysoká úroveň e, štandardov, účinnosť. Takže myslím si, že by sme všetci mali pozbúzať polnospodárov, aby sa spájali do takýchto organizácií, lebo rozhodne tam nebudú problémy s hospodárskou súťažou, Prvé kroky už boli vykonané aj v iných sektoroch, e, tam sa môžu farmári inšpirovať. No a to je z mojej strany zatiaľ všetko. Teraz som pripravený už na vaše otázky, vážení poslanci. A ešte prepačte, kým prídu otázky a odpovede, tak je tu ešte e, kolega z e, generálneho riteľstva pre obchod. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Ja sa budem sústreďovať na otázku, prečo je hovedzie v obchodnej politike považované za citlivý aspekt. Je to veľ, súvisí to aj s tým, čo už bolo povedané. Citlivosť tohto sektora vyplýva zo štrukturálnych slabostí tohto sektora a toto sa ozrkadľuje aj v tom, ako sa rokuje o obchodných dohodách. Samozrejme je e, zložité izolovať ho, oddeliť ho od ostatných aspektov, ktoré sú súčasťou polnospodárských rokovaní. Je treba to vnímať v kontexte celkových rokovaní, ale Teraz sa budem sústredovať na špecifika. Hovedzieho je to citlivý produkt v rámci všetkých našich e, rokovaní. A toto sa odzrkadluje v podstate a aj v priebehu e, rokovaní. Často e, tieto produkty sú, čast, sú v podstate na začiatku vyňaté z rokovaní, skôr sa udelujú E, koncesie, vykonávajú sa e, dopadové štúdie ohľadom konkrétnych podmienok na trhu. No a my ako Európska únia potom môžeme sprístupniť čiastočne trh našim partnerom, ale toto nám zároveň umožňuje brániť záujmy polospodárov v EÚ. Tento špecifický prístup k hovedziemu je tradičný vo všetkých našich rokovaniach, napríklad čo týka CETA, tam sme obmedzili dovoz hovedzieho 2019 na menej než 20 tisíc tón za rok, ale čo sa týka dovozu dovozu hovedzieho z Kanady, tak je to asi 6 eh, tisíc eh, tón eh, mŕtvych zvierat za 2019 za rok, takže je to veľa menej tam myslím si, že Kanada v podstate využíva len malú e, časť kvóty, pretože je príliš e, nákladné pre ich e, producentov ošetri to tak, aby dovážali teda v takej veľkej miere bezhormonové meso. Ďalej, čo sa týka Mercosuru, tam je samozrejme veľký otáznik v hlavách mnohých z vás. My sme sa dohodli s krajinami Mercosuru, tam bude 99 tisíc e, tón v priebehu 5 rokov. A musíme to vidieť v kontexte toho, že Mercosur už exportuje do EÚ e, asi 200 tisíc tón za rok. Asi 50 až 60 e, tisíc tón z tohoto podlieha plným colným poplatkom, a síce toto je mimo e, stanovenej kvóty. No a prvý dôsledok bude, že, e, že nie celé toto množstvo v podstate bude mať pravý prístup na trh, pretože to bude podliehať tej novej kvote. Takže v podstate e, toto meso bude segmentované, e, 65% e, tam to bude čerstvé meso, toto je citlivá oblasť, pretože e, toto je to najkvalitnejšie meso, najdrahšie, no a potom ten e, zvyšok, toto je menej citlivé, tam je to pridelené, alebo pardon, je to 55 a 45 potom pre mrazené meso. Produkcia v EÚ bola na úrovni v roku, v roku 2019 na úrovni asi 8 miliónov tón, takže v podstate ten dovoz tvorí menej než 1 e, európskej spotreby. Okrem toho, pokiaľ sú tu určité obavy hľadom možného dopadu, tak je tam bilaterálna e, zabezpečovacia doložka, ktorá sa tu môže uplatniť, pokiaľ tam bude nejaká hrozba alebo dôjde k nejakému problému na trhu, tak teraz sa uplatní. Chcel by som teda len povedať, že tieto produkty sú tam riadne ošetrené ako citlivé produkty a máme záväzky, ktoré sú plne v súlade s, s, e, s možnosťami trhu absorbovať tento dovoz. Na druhej strane je pravda, že pre niektorých partnerov hovedzie je citlivým produktom, ale netreba zabúdať, ako povedali už aj kolegovia, že európsky export taktiež hrá dôležitú úlohu. Myslím si, že naďalej bude hrať možno ešte dôležitejšiu úlohu v budúcnosti. EÚ má obchodný e, prebytok, čo sa týka produkcie e, hovedzieho. Exporty sú na e, úrovni asi 500 tisíc tón každý rok. Takže pokiaľ Máme teda nadbytok 400 tisíc tom, pokiaľ neberieme do úvahy živé zvieratá a hovedzie, takže uvedomme si, že exportný, že export je veľmi dôležitý taktiež pre náš hovedzí sektor. A to taktiež má dopad na celkový export EÚ. My máme partnerské krajiny, kde máme preferenčný režim, ktoré absorbujú väčšiu časť tohto exportu ako Turecko, Bosna, Izrael, Švajčiarsko, a ďalší. Toto sú naši, naši partneri, ktorí majú preferenčný obchodný systém zavedený. A tam sa ukazuje, že keď obchod nie je narušený nejakými prohibitívnymi opatreniami alebo hygienickými opatreniami, tak eh, skutočne my sme kľúčovým hráčom na exportných trhoch. Mm, sú tu ešte ďalšie možnosti, ktoré by sme využili, čo sa týka exportu. Keď vstúpi do platnosti dohoda s Vietnamom, tak o tri roky bude plne liberalizovaný obchod s hovedzím, takže tam bude nový trh. A Postupne teda tam budú výnimky, ktoré budú e, vyraďované pre, e, živé, pre živý hovedzí dobytok. Taktiež Mohli by ste to prosím už uzavrieť? Áno, už to prosím, už končím. Dostal som 20 minút? Nie? Prepačte. Takže, skutočne, čo sa týka vývozu potravín, tak tam situácia vyzerá priaznivo. Samozrejme, hlavne využijeme naše potraviny na domácom trhu, ale naďalej vyvážame napríklad aj do rozvíjajúcich sa krajín, tam sú to veľmi dôležité trhy, e, si tam silnejúca stredná trieda v mnohých azijských krajinách. Toto je dôležité pre náš export. No a aby sme plne využívali tieto exportné príležitosti, ako som povedal, preto všetkým sa to číta Číny, s, tam je to aj s predstihom a našim hlavným exportným trhom. Máme z neho plný prospech a chceme tam prekonať aj posledné prekážky, ktorým tam ešte čelíme. Máme 5 členských šatok, ktoré bez problémov exportujú do Číny a, alebo hovedzie do Číny Sedem ďalších e, na tom pracuje. My na nich vyvíjame veľký tlak, aby využili proteínový nedostatok na trhu, aby sa snažili vyvážať na tento obrovský trh e, svoje hovedzie. Ďakujem. Ďakujem drom, trom predstaviteľom Európskej komisie za ich prezentácie. Nuž, Kolegovia a kolegyne, naši kolegovia sú o to disciplinovanejší než Európska komisia pri dodržiavaní prideleného rečníckého času. Teraz prechádzame k otázkam. Už sa prihlásilo o slovo viacero kolegov. Sekretariát si to všetko zapisuje. Ako prvá bude hovoriť kolegyňa McGuinness. No, ďakujem, neviem, či pani Sandech eh, sa hlásila predo mnou. Kľudne pustím pred seba. Merci, merci Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Áno, ja som chcela položiť viacero otázok na Európsku komisiu. Na úvod by som chcela povedať, že hoved produkcie. E, meso predstavuje hlavnú súčasť nášho plnohospodárstva. Všetci sú v ťažkých podmienkách a v krehkej situácii. My sme e, hľadali viacero spôsobov, ako nájsť strategický prístup, ktorý by umožnil posilniť a ďalej rozvinúť tento sektor vďaka spoločnej plnohospodárskej politiky od roku 2013 a po jej revízii v rámci Omnibus 2018 už teraz máme viacero nástrojov, posilnených nástrojov, čo sa týka organizácie, zazmluvňovania, ale aj kolektívneho vyjednávania a e, riadenia rizik. Takže prvá otázka znie takto ako vyzerá implementácia týchto nástrojov v oblasti hovedzieho mesa? A druhá otázka, reforma SPP e, má ďalšie dva nástroje, ktoré by mali pomôcť cez podporu finančnú. Máme operačný program, ale zároveň aj eko režimy, čiže mám otázku, ako najlepšie prispôsobiť tieto nástroje tak, aby reagovali na budúce výzvy. Ospravedlňujem sa, pretože som ne, Eh, nebudem počúvať odpovede, ale kolegové mi to povedia. Ďakujeme. Teraz kolegyňa McGuinness. Ďakujem a predsa ďakujem aj komisii za tieto informácie. Mám tri otázky pre každého kolegu jednu. Generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž. My sme sa pred chvíľou chvíľu rozprávali. Môžete potvrdiť, že tu ne, že v mesospracovateľskom priemysle nie sú žiadne praktiky, ktoré by narušali trh. A čo sa týka produkcie mesa, majú všetky um, meso spracujúce zariadenia rovnaké ceny. Je to v poriadku, čo sa týka hospodárskej súťaže? A mohli by ste o tomto trochu pohovoriť? A som veľmi rada, že v Írsku boli vytvorené tieto producentské organizácie ďalej pre pána Skenela. Vy ste hovorili, že zmenili distribučné kanály, aký to má dopad na produkciu e, mesa. No, čo sa týka obchodu, možno viac detajlov obchodu so, s Latinskou Amerikou alebo Južnou Amerikou. Um, myslím si, že toto má veľký dopad na trh. Mohli by ste to trochu vysvetliť? Ďakujem, kolegyňa Aguilar je zrejmé, a už sme to už povedali, že hovedzí sektor v EÚ bude najzasiahnutejší Brexitom. Obchodné dohody Európskej únie, ktoré umožňujú dovoz lacného mesa, ktoré majú veľa nižšiu kvalitu než európske meso a skutočne sú veľmi nízke ceny. Často potom naši producenti predávajú pod výrobnými nákladmi. Napríklad v Španielsku tento sektor eh, vytvára 345 e, miliard eur ročne a milióny ľudí v ňom pracujú a žijú z tohto sektora. Takže SPP vytvára obrovskú mieru byrokracie pre tento sektor, ale potom niektoré e, environmentálne mimovládky vedú e, ohováračnú kampaň proti tomuto sektoru. Je tu hrozná kritika, mne tu chýba podpora zo strany európskych inštitúcií, lepší systém podpory a taktiež označovania mesa. Ja by som bola rada, keby Európska komisia nám poskytla viacej informácií ohľadom nových trendov, čo sa týka spotreby a taktiež čo sa týka nových obchodných dohod do roku 2025. A taktiež prosím Európska komisia, prosím, čo sa týka dohôd s Austráliou, s Novým Zélandom, premyslite si to, lebo by to mohlo mať negatívny dopad na náš eh, hovedzí eh, sektor. Ďakujem. Ďakujem, kolega Kalinovský. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Dva pytania. Ďakujem. Pán predseda, dve otázky. Aké sú možné hrozby pre budúcnosť eh, sektora produkcie hovedzieho mesa v súvislosti s tzv. zelenou dohodou, ktorá bola oznámená. Po druhé, ako ste povedali, v Polsku boli dramaticky nízke ceny hovedzieho a taktiež obmedzenia exportu do Turecka ešte situáciu zhoršili. V minulosti sme exportovali až 33 eh, tisíc tón hovedzieho ročne do Turecka, ale teraz, predovšetkým v júli a auguste, ceny klesli a trh skolaboval a napriek tomu Európska komisia nepripravila eh, balíček pomoci, ako to urobila v prípade írskych polnohospodárov. Polskí polnohospodári sa cítia, že sa s nimi zaobchádza nespravodlivo. Prečo? Ďakujem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 Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo sú priekopníkmi, čo sa týka, alebo e, hlavnými prúcenskými krajinami hovedzieho a krajiny z východnej Európy e, bohužiaľ majú inú situáciu, polnohospodári tam veľmi málo zarábajú a preto je veľmi dôležité aby sme podporovali východoeurópskych polnohospodárov. Predovšetkým malé a stredné podniky potrebujú túto podporu a keď e, polnohospodárom uprieme prístup k tejto podpore, tak e, toto poškodí rozvoj vidieckého priestoru. Takže moja otázka je, čo plánuje komisia robiť, aby tento sektor mohol prežiť. Doteraz sme mali viazanú pomoc a náradnú pomoc. Ďakujem, pani Schmidt. Danke Ja, Ďakujem. Už sme dnes počuli že sektor spôsobuje alebo vyvoláva mnohé obavy. Pokles za minulý rok o 4,5 Brexit, odhoda s Mercosurom, toto nás všetko čaká. Klimatické zmeny, a taktiež e, extrémne meteorologické podmienky e, ovplyvňujú aj situáciu v oblasti krmiva v tejto oblasti. Takže sú to skutočne veľké výzvy. Podľa mňa dopad na e, polnospodársky sektor nie je realisticky popísaný v analýze, ktorej je súčasťou prípravy na dohodu s Mercosurom, pretože sa tam v podstate nerozlišuje export jednotlivých typov mesa, nerozlišuje sa e, to, aké kvality meso sa dováža. A dopadová štúdia taktiež obsahuje dva teoretické scenáre. No a moja otázka je, prečo táto štúdia nevychádza z e, súčasného stavu rokovania, z súčasnej situácie. Ja som poukázala na možnosť e, špecifickej štúdie o, ohľadom jednotlivých krajín Merkoskuru, Merkosuru. Myslím si, že toto je, že zatiaľ máme je len e, kvapka vody v mori. Ďakujem, kolegyne Katajnen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia myös kom- Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj komisii. Je jasné, že globalizácia bude na potravinových trhoch hrať stále dôležitejšiu úlohu a preto je dôležité, aby sme sa mohli spolahnúť na to, že tieto potraviny budú vysoko kvalitné, kdekoľvek ich už budete kupovať. Potravinové reťazce v Európe musia byť transparentné a musia, musíme toto podporovať. A je treba žiadať aj riadne označovanie a informácie. Ja sa chcem pýtať komisie, ako sa chcete postarať v rámci budúcich obchodných dohôd, že podmienky na dovážané meso budú rovnaké, ako sú na európske meso je Mercosur skutočne, alebo sú krajiny Mercosuru skutočne dobre informované, sú pripravení zaviesť prísnejšie produčné kritéria? Ďakujem, kolega Dysel. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Jeden z dôvodov, pre ktorý živočíšna výroba eh, je v ťažkých eh, podmienkách, spočíva v tom, že za posledné roky tento sektor veľa investoval do zlepšenia podmienok eh, podmienok, dobrých podmienok zvierat, ako aj do environmentálnych opatrení. A tento sektor konkuruje krajinám, kde podmienky živočišnej výroby absolútne nie sú identické. Ak si zoberieme krajiny Mercosuru, počet zvierat e, na plochu je úplne iné, iné ako pravidlá, ktoré nanúceme v Európskej únii v oblasti počtu zvierat na, na plochu. Takže moja otázka je jednoduchá. Ako chceme e, zohľadniť podmienky zvierat e, pri hľadaní rovnováhy, rokovaní obchodných podmienok, pretože čo sa týka kvantity a tón dovezeného mesa, ide pro všetkým o kvalitu, ktorú by sme mali viac zohľadniť e, aj názory spotrebiteľov. Pani kolegyňa Riči. Thank you. Um... Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Viacero vecí tu už zaznelo e, k klesajúcej cene hovedzieho, čo vyvolalo veľký tlak medzi e, e, farmármi a ostatnými v dodavateľskom reťazci. V podstate išlo o nedostatočnú transparentnosť na e, trhu s hovedzím dobytom, o tom hovorila pani McGuinness, e, to nezodpovedá trhovej transparentnosti a musia byť prijaté opatrenia na trhu. Súhlasí komisia s tým, že polnohospodári musia dostávať e, udržateľno spravodlivý podiel malobchodnej ceny a že momentálne tomu tak nie je. Súhlasí s tým komisia? Po druhé, e, súvisí to aj s tým, čo povedala pani Agiar, aj pán Desar, už sme hovorili o dovoze, ktorý tlačí na ceny hovedzieho mesa. Mám súvisiacu ale inú otázku. Súhlasí komisia s tým, že je nesprávne očakávať, aby britskí a EU polnohospodári splňali vysoké požiadavky, keď tovar dovážaný do zahraničia nemusí splňať tie isté požiadavky a neprinášať e, rovnaké výhody pre životné prostredie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa David. Pane predsedo. Pán kolega David. Ďakujem pekne, pán predseda. Niektoré otázky, ktoré som chcel povedať, už zazneli. Takže ja by som sa chcel opýtať na problematiku v Českej republike. Pokles domácej spotreby za posledných 30 rokov je asi 50-percentný, pretože hovedzie meso je drahé a vývoz bol zameraný predovšetkým na Balkán a do Turecka a teraz sa teda počíta s obmedzením diaľkovej prepravy živého dobytka a teda vystáva otázka, ako budeme kompenzovať tieto straty. Ďakujem pekne, kolegyňa Schreier-Pierich. Už veľa otázok tu zaznelo. Ja mám otázku ohľadom vášho uznesenia o Turecku hlasovali sme o tom pred dvomi týždňami v Štrásburgu. Tam je napísané, že tam máme sankčnú politiku a konkrétne sme hovorili o exporte Turecka do Európy, ale aký, aký bude mať dopad, pokiaľ Turecko e, zakáže e, dovoz um, e, polnohospodárských produktov. Nie je to až toľko, ale um, neviem, určite to bude mať dopad. Možno to nie je také relevantné, súvisí to možno s akciami, ktoré sme mali pre Rusko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Le Breton. Ďakujem pekne, pán predseda hovecie meso je citlivý produkt, toto tu zaznelo, je to prádo vo Francúzsku. Sme za tri roky znížili od, od milión kusov dobytka to znamená, že musíme hľadať riešenie a nejak som veľa riečení nepočula. Odtiaľ vyplýva moja prvá otázka. Nemali by sme hovoriť o malých producentoch, nemali by sme jednoducho podporovať k modernizácii e, fariem a na druhej strane nebolo by lepšie, lepšie rokovať e, dohody o voľnom obchode, aby sme lepšie vyvážali hovedzie meso. Áno, hovorili sme o SEFTA, Mercosur, o tom sa hovorí a dneska takisto hovoril o dohode so Spojenými štátmi samostatný, ktorý umožní dovoz 35 e, tisíc tón. E, Nemali by sme zrovna použiť hovedzie meso ako tú kartu pri rokovaní? Ako e, sa to stanovuje, ako sa stanovujú tie kvóty na hovedzie meso? To je otázka na komisiu. Kolega Feinegen, ďakujem pekne, je to veľmi zaujímavá diskusia. Ja by som chcel privítať skupinu producentov zo severovýchodu, ktorí prišli na toto stretnutie, aby videli, čo sa tu deje. Mám otázku na Michael Scanella z komisie ohľadom e, núdzovej pomoci, čo sa týka hovedzieho mesa. Nariadenie, ktoré bolo prijaté a ktoré má poskytnúť 50 milión eur kompenzácií pre Irsko, ponúka alternatívy v tom, či farmár chce znížiť produkciu alebo e, či sú tam iné potenciálne ciele, to znamená implementácia systémov kvality, diverzifikácia trhu, chránenie, edviro, klimatické udržateľnosť a podobne. Majko, uh, Uh, áno, uh, skôr ako sa toto pustí, chcel by som vyjadriť obavy a obavy polnohospodárov s tým, že táto alternatíva jednoducho nikto nevyužije a uh, každý vyskúša iba jednu vec, zniží produkciu a uistí ma, že toto nebude nutne tak, ak máš čím. Realita je taká, že generálny tajomník Braden Gleeson ministerstva polnohospodárstva v Írsku povedal výboru v parlamente, že nie je žiadna alternatíva. Redukcia produkcie je jediná alternatíva, ktorá je. Ja som napísal vo vaš, do vašej kancelárie, žiadal som, aby sa to vysvetlilo, lebo zdá sa, že Irsko inú možnosť nemá. Prečo sa to deje? Uvedomujete si, viete o tom, že sa to deje? A prečo tí najudržateľnejší producenti hovedzieho mesa v Irsku sa od nich žiada, aby znížili produkciu a zároveň dovážame potenciálne 99 tisíc tón hovedzieho z krajiny, kde e, na to, aby chovali hovedzí dobytok, musia e, rúbať e, tropický prales. Ďakujem pekne. Kolega Kužmík, ďakujem pekne. Ja by som sa chcel takisto poďakovať, hovorí pán kolega Kužmík. Ďakujem za túto prezentáciu. Vaša verzia popisu situácie je veľmi optimistická, musím povedať. No ceny, ktoré zaznamenávame v EÚ a v jednotlivých členských štátoch vrátane Polska, nie sú až také pozitívne. Takže Ako vnímate situáciu v kontexte podpísania dohody s krajinami Mercosur? Dovoz týchto štyroch krajín predstavuje 70 celkového dovozu hovedzieho do EÚ, ak sa zrealizuje. A vieme, že normy na produkciu sú v krajinách Mercosuru úplne iné ako u nás, tak sa situácia len zhorší. Súhlasíte? Máte podobné obavy ako my, alebo nie? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Buda. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať expertom za prezentácie. Pochopili sme, že E, v podstate je potrebné sa zorganizovať v živočišnej výrobe. E, vy určite viete, čo sa deje v reálnom živote, ale žiaľ to, čo ste ma odprezentovali, nesvedčí o tom, že by ste vedeli, čo sa deje v reálnom živote. Neviem, či viete o tom, že v Rumunsku momentálne 1,70 eur stojí kilo hovedzieho. Cena na výrobu e, tohto kilo hovedzieho sú 2 eurá. E, teda náklady na výrobu. Takže kladiem si otázku, či živočišná výroba nezanikne, pretože takýmto spôsobom nemôžeme jednoducho produkovať hovedzie meso a jednoducho môžeme zavrieť krám, ako sa hovorí. Takže mám otázku, aké budú dôsledky pozastavenia dovozu hovedzieho mesa do Európskej únie, aby sme dali producentom šancu. Ak nie, tak e, táto diskusia na komisii je možno zaujímavá, ale môžem vám rovno povedať, že všetci producenti živočišnej výroby skrachujú a budeme jednoducho iba dovážať nekvalitné meso. Neukázali ste nám Neukázali ste nám, že máte mechanizmy na kontrolu kvality dovozu hovedzieho mesa z krajín Mercosuru. Ďakujem pekne, hovorí pán Rope. Ja som bol prekvapený, že komisia hovorila o tom, že e, morošípaných, africky africký mor v Číne má dopad na hovedzie meso. To nie je pravda. Ak krajina nedokáže uh, vyprodukovať dosť bravčového mesa, tak sa zvýši spotreba hovedzieho mesa. To je iný problém. Africký mošípaných sme mali v Európe pred 5 rokmi v pobalských krajinách v Polsku a teraz v 8 krajinách Európskej únie. Takže aký účinok bude mať africký morošípaných pre EÚ? A ako to ovplyvní náš e, e priemysel e, hovedzieho mesa v najbližších 5 rokoch? pobaltských krajinách produkujeme len polovicu spotreby bravčového a druhú polovicu dovážame. Takže možno by sme mali preštudovať dopad afrického moru ošípaných na sektor hovedzieho mesa v Európskej únii, ako aj e, vyhliadky a dopady na najbližších 5 rokov. A položiť si otázku, či sme spravili dosť preto, aby sme tento problém vyriešili. Ďakujem pekne. Pán kolega Carrera. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať zástupcom komisie. Eh, je vždy zaujímavé, keď prídu s nami diskutovať o informáciách, ktoré majú o, eh, živočišnej výrobe, hovedzom mese, o dopadoch. Eh, a preto by som sa chcel opýtať zástupcov komisie, či sa pozreli na špecifické dopady na spotrebu napríklad dovozov z Číny. E, či sa na to pozreli tak prierezovo, e, konkrétne čo sa týka aj pripravovaných plánov. Takže e, čo sa týka dopravy živých zvierat, je potrebné skvalitniť, zabezpečiť teda nariadenia tak, aby sme skvalitnili podmienky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 hovorí pán Jurgiel, aj kroky, ktoré boli prijaté, e, propagácia, kompenzácia, obchodné dohody a tak ďalej. Ale je potrebné povedať, že nízke ceny v Polsku sú výsledkom aj nekalej hospodárskej súťaže na európskom trhu. Polsko má nižšie priame platby, nielen Polsko, mimochodom aj iné krajiny. 0,8 eh, a 80 európskeho priemeru. A teda spravila Európska komisia analýzu týchto nespravodlivých priamých platieb a ich dopad na ceny v jednotlivých členských štátoch. A ako povedal pán Kalinovský, nemali by sme mať špecifické systémy podpory, ktoré by kompenzovali túto nekalú hospodárskú súťaž. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Motla. Ďakujem, pán predseda. Dve otázky. Ak, ako vysoký je podiel e, odpadu z mesa v mese, ktoré sa inde predávajú ako delikatesy? A po druhé, pozrieme sa ešte ďalej do budúcnosti trh a hospodárska súťaž, prípadne skreslenie hospodárskej súťaže, aký dopad, akú úlohu má výroba laboratórneho alebo umelého mesa na dopad, alebo aký má dopad na vývoj na trhu a čo sa týka časového horizontu, tak e, je to už realita, alebo sa o tom zatiaľ ešte rozpráva? Ďakujem. Kolegyňa Vína. Ďakujem, pán predseda. Chcela som to len e, krátko zhrnúť. Pochopila som to správne, že príčiny tohto poklesu cien súvisia s nadbytočnou e, produkciou, ruka v ruke s netransparentnosťou a s nespravodlivosťou, e, čo týka kvality, ktorá sa nemeria. Zároveň tu máme takú situáciu, že naši polnospodári musia produkovať pod e, skutočnou hodnotou, pretože musia súťažiť s producentami z iných častí sveta, kde sa produkuje oveľa lacnejšie. A pýtam sa, nepočuli sme práve dnes do obeda eh, veľkú štúdiu kde sa hovorí, že v budúcnosti v niektorých e, scenároch, problémových scenároch budú polnohospodári stále pod väčším tlakom a stále budú väčšie problémy s udržateľnosťou, že nebude dostatok e, e, krmiva, že sa budú využívať antibiotika, do, bude dochádzať k erózii pôdy. Takže moja otázka, pochopila som to správne, že tu chcete robiť reklamu na ešte viac hovedzieho? Je toto riešenie na naše problémy? Miesto toho, aby sme sa snažili transformovať tento trh, aby sme podporovali udržateľné um, lokálne polnospodárske produkty, potrebujeme ešte viac hovedzieho a ešte viacej obchodných dohôd? Ďakujem, takže tým sme sa dostali na koniec eh, kola otázok. Vidím, že už sa žiadny kolega ani kolegyňa nehlasia o slovo a preto by som chcel požiadať komisiu, aby si príslušným spôsobom opäť rozdelili svoje odpovede. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Množstvo otázok tu zaznelo. Pani Sand, viem, že odišla, čo vyvoláva otázku, prečo, teda sa pýtala, prečo tie opatrenia v nariadení na posilnenie úlohy polnohospodárov nie sú implementované a e, nedávno som odpovedala na podobnú otázku. Je to pravda, môžem v podstate iba len zdôrazniť. E, že je veľmi dôležité, aby členské štáty, e, ich e, polnohospodári alebo skupiny producentov čo najlepšie využili to, čo je k dispozícii. Napríklad momentálne máme, spracovávame žiadosť producentov olivového na Španielsku, aby využili článok 208 ktorý predtým nebol využívaný a to je pozitívny. Ja momentálne sa to zvažuje a snáď e, podobné e, požiadavky prídu v budúcnosti. E, pani podpredsednička McGuinness hovorila o dopade priamých pladieb v Írsku samotnom, ak som to správne pochopil asi ide o internú konvergenciu v Írsku ako takom a asi bolo lepšie túto otázku položiť na írske orgány a nie na komisiu, hoci aj my by sme radi videli odpoveď. A potom, čo sa týka zloženia dovozu z Južnej Ameriky predovšetkým, a to, že možno sa to zvažuje skôr v podstate na uh, stejky, to znamená vysokokvalitné už porcované meso, to je súčasť Mercosur dohody, ale zopakujem, povedal som to aj predtým, uh, Musíme sa pozrieť na obchodný styk s živočíšnou výrobou vrátane hovedzieho mesa v rámci celého spektra produktov. A teda napríklad, keď hovorím s obchodnými združeniami, exportérmi, ich prioritou na čínskom trhu, napríklad v oblasti hydiny, sú uh, slepačie uh, uh, pr- e, prsty. Tie v Európe nepredáte, ale na Číne sú vysoko cene, v Číne sú vysoko cenené. E, takisto napríklad vývoz prasačích chvostíkov alebo e, napríklad e, hovedzia pečienka, nízka hodnota v Európe, vysoká hodnota v Číne. Čiže tu máme určite e, dotované produkty, ktoré v Európe nie sú považované za produkty s vysokou hodnotou. Dá sa na tom veľmi veľa dobre zarobiť. E, to boli iba príklady, upozornil som už na to predtým. E, máme 2,7 miliardy eurový prebytok v obchodnom styku, čo sa týka potraviny pre, potraviny pre spoločenské alebo krmiva pre spoločenské zvieratá. Ak by sme o to prišli, tak by sme nielen poškodili životné prostredie, ale prišli by sme vo veľmi lukratívny tovar a prišli by sme o veľmi silnú konkurenčnú výhodu, ktorú teraz využívame globálne. Podobne napríklad, keď hovorím s producentami Uh, um, bravčového a zákaz v Rusku e, e, bravčová masca v Európe moc nevyužíva, ale veľmi je žiadaná v Rusku a to v podstate pre naš, v minulosti to bol veľký, veľká výhoda mať prístup na ruský trh a vyvážať bravčovú masť. Čiže musíte vnímať všetko. V Ideálne je, že e, v podstate môžete vyhrávať vo všetkých sektoroch, aj v tom vysokokvalitných stejkoch a podobne, ale podľa jednotlivých krajín a situácií vždy nájdete, na čom zarobíte, na čom prerobíte. Napríklad Spojené štáty dovážajú obrovské, obrovské množstvo 2, e, pretože je tam nenásititeľná chuť po harburgeroch. A e, my zase dovážame e, kvalitné stejky, čiže sú tu rôzne kategórie, musíme to vnímať v celom kontexte. A žiaľ, aktuálna situácia v Európe v hovedzom sektore je taká, že vyvážame oveľa viac vysokej hodnoty, ako dovážame vysokohodnotné tovar, áno, prerábame v určitých kategóriách, ale celkový obraz je taký, že na tom zarábame, vyhrávame. E, otázka v súvislosti s názormi polských polnohospodárov, že trpia, utopili väčšie straty ako írsky polnohospodári a že podporné opatrenia by mali byť e, posilnené pre nich alebo mali by dostať prioritu. Ja si myslel, že som o tom hovoril, keď som v prezentácii spomenul, že tieto opatrenia sú na prospech všetkých polnohospodárov, pretože sme čelili veľmi zlej hrozbe, ktorá mohla poškodiť vôbec e, e živočišnú výrobu v Európe vo februári, v marci, keď sme sa pripravovali na eventuálne tvrdý Brexit, trhy boli veľmi krehké a v určitom okamihu živočišná výroba celej Európe očakávala, že z večera do rána írsky exportéry stratia prístup na európsky trh a e, za dumpingové ceny budú predávať tovar na európskych trhoch a museli sme niečo spraviť preto, aby sme posilnili dôveru v írsky sektor hovedzieho mesa a myslím si, že sme to spravili v prospech európskeho sektora hovedzieho mesa vo všeobecnosti viacero otázok ohľadom kontroly dovozu. Ideálne kolega z DG Sante by tu mali byť a na to odpovedať. Môžem len zdôrazniť to, čo povedal pán komisár Hogan viackrát. Áno, samozrejme, všetky dovozy musia byť prísne kontrolované a aj sa tak deje. Samozrejme, v tomto kontexte dôraz sa často kladie na Brazíliu. Dovolte zdôrazniť, a hovorím teda iba o hovedzom mese, že iba určité regióny v Brazílii momentálne majú povolený dovoz do Európy. A mimochodom, väčšinou je to v centre a na juho Brazílie veľmi ďaleko od amazonského pralesa. Navyše, len obmedzený počet podnikov uh, má povolenie, čiže hovoríme o veľmi malom sektore celkovej brazílskej produkcia kapacity, ktorá je orientovaná na Európu. Súvisí to s tým, čo som povedal predtým. E, na globálnom trhu s hovedzím mesom Európa je malým aktérom. Väčšina brazilských výrobcov nemá záujem vyvážať do Európy, do Ázie a do Číny. Tam chcú vyvázať Áno, samozrejme, dochádza k exportu aj do Európy, ale za veľmi prísnych podmienok. Musí byť schválený región, samotné podniky musia byť schválené, každá jednotlivá zásielka musí byť overená e, na hraniciach, e, papierová kontrola, fyzická kontrola musí byť e, schválené a robia sa audity a sú prijaté silné sankčné opatrenia v prípade nedodržania pravidiel. Ako jeden príklad uvediem je 4 jeden z najväčších celosvetových firiem, brazilských firiem, ktorá obchoduje s hovedzím mesom, momentálne bola vyškrtnutá zo zoznamu vývozcov, alebo teda dovozcov do Európy, pretože sa nám nepozdávalo a nedodržiavali naše podmienky vo všeobecnosti, ako je zrejme aj z opatrení, ktoré máme zavedené. Sú tu prísne podmienky pre dovoz hovedzieho Eh, napríklad zákaz eh, z mesa zo zvierat, ktoré mali antimikrobiálnu liečbu a podobne. Eh, Európa má veľmi prísne podmienky. Aj tam, kde to spúšťa veľmi trpké a veľmi tvrdé obchodné spory s tými konkrétnymi krajinami, sme úplne bez, bez výnimky to aplikujeme, teda naše pravidlá vo vzťahu k týmto E, producentom a nedovolíme, aby boli vystavení neférové hospodárske súťaži e, z produkcie, ktorá nesplňa naše štandardy. Vždy sa stretnete s tým, že je tu mierna odchylka v tých štandardoch, ale v zásade sa pridržame tých istých noriem štandardov a tie uplatňujeme veľmi dôsledne. Africký mor rozšípaných a situácia v Číne v porovnaní so situáciou afrického mor rozšípaných v EÚ, tu porovnáme jablka s rúškami, miešame boli sme mimoriadne efektívni v Európe, pokiaľ ide o kontrolu afrického mori ošípaných, e, v našich populáciách ošípaných. Veľká časť e, tých epidémií e, prepukla medzi diviakmi a takými menšími menšími prevádzkárňami, v komerčných väčších prevádzkach sa to nestalo, sa to nerošilo. To je jedna zo silných stránok nášho systému ochrany dobrých životných podmienok zvierat. To však neznamená, že môžeme polaviť z našej obozretnosti, musíme pokračovať a hlavne dávať pozor na tie komerčné prevádzky, ktoré teraz nemajú, necítia ten dopad, tam je to možné, že, že sa to môže prejaviť. Teraz máme 5 miliardový prebytok e, vývozu do iných krajín. Predstavte si, že o tento výpadok prejde, o tento prebytok prejdeme, prídeme to všetko by sa potom umiestňovalo na trh Európy a predstavte si potom, čo by to znamenalo e, v porovnaní s inými typmi mesa, keby konkurovalo toto hovedzie e, prebytočné dovozy e, z Číny, pokiaľ ide o živočišné produkty sú na minimálnej úrovni, nedovážame ani bravčové, ani hovedzie, máme veľmi obmedzený vývoz hydiny, pardon, dovoz hydiny len za istých striktných podmienok, okrem toho len nejak isté materiály pre krmivo pre spoločenské zvieratá a produkty. Pokiaľ ide o Írsko, opäť e, pripomínam to, čo som povedal už predtým, nešlo o jednorazovú pomoc pre írskych e, výrobcov, malo to všeobecne pomoc európskemu sektoru, opatrenie je veľmi transparentné, zverejnené, je to právny nástroj, bol diskutovaný s členskými štátmi bola tu značná miera opozície voči tomuto opatreniu, pretože chcú mať podobné opatrenie pre vlastných producentov ostatné krajiny, ale ako som už predtým vysvetlil, úspešne sme presvedčili väčšinu, že toto bolo nakoniec na prospech všetkých výrobcov. Museli by sme byť veľmi puntičkársky korektní, museli sme dodržiavať tie právne predpisy v rámci nariadení, museli sme tam dať istú mieru podmienenosti, Opäť je to úplne e, transparentné, je to to, čo je napísané v príslušnom rozhodnutí írske úrady. Im sme predložili celú škálu opatrení, počínajúc e, s tým, s tým, s tým objemom produkcie až po e, kvalitatívne opatrenia. Čelili samozrejme ťažkému rozhodnutiu. My sme s nimi takové súcitili a museli ale rešpektovať to rozhodnutie oni e, nepristúpili k zníženiu produkcie, e, skôr e, nižšia miera dusičnanov, výstup dusičnanov počas obdobia jedného roka, ako náhle prejde obdobie jedného roka, tak je možné sa vrátiť k zvýšeným objemom produkcie. Už vnímam váš signál, pán predseda. Myslím, že kolegovia zodpovedia otázky hospodárskej súťaže, respektíve obchodu. Ďakujem, e, pán predseda. E, chcel by som sa venovať otázke pani Megines. Môžeme bez akéhokoľvek otálenia povedať, že sa nedejú nejaké nejaká prax, ktorá narúša hospodárskú súťaž e, v rámci Írska, teda pokiaľ ide o spracovateľov a výrobcov hovedzieho mesa. Samozrejme, nemôžeme to povedať úplne bez výhrady. Chcel by som pripomenúť, že presadzovanie práva hospodárskej súťaže sa zaoberá ehm, potenciálnymi kartelovými situáciami a v takýchto prípadoch uvaluje výrazné sankcie. Európsky súd pre ľudské práva ehm, nazval naše sankcie takmer trestno, trestnoprávnymi alebo sadzby na úrovni trestných sadzieb. Čiže naozaj uvaliť sankcie takéhoto typu trestných sadzieb, tak to si vyžaduje riadny súdny proces a ten si vyžaduje na, na druhej strane dôkazy. Dôkazy smerom k downgradeom, k nejakému zníženiu a dôkazy e, prospech konania voči takýmto operátorom alebo prevádzkovateľom na trhu. Viackrát sme vyzvali priamo v rámci nášho dialogu s írskymi farmármi, írskymi polnospodármi a inými účastníkmi eh, k takejto veci, že v prípade, že kdokoľvek disponuje dôkazmi, respektíve informáciami, či už od informátorov, vysobloverov alebo z iných zdrojov, ktoré by mohli z ktorých by mohlo vyplynúť eh, nejaké vyšetrovanie za porušovanie hospodárskej súťaže voči akékoľvek spoločnosti, a to sa netýka polnospodárstva, respektíve hovedzieho sektoru. To je politika, ktorú máme a ktorá nám diktuje venovať sa takýmto dôkazom. Bez takýchto dôkazov však je mimoriadne ťažké pre nás špekulovať, a to platí aj pre írske orgány hospodárskej súťaže, ochrany hospodárskej súťaže, ktoré sa už určite zaoberali touto situáciou, že ak sa nám nedostávajú žiadne dôkazy do pozornosti, tak je prakticky nemožné právne iniciovať nejaké šetrenie alebo konanie. Takisto by som chcel spomenúť, že v minulosti viackrát e, Združenia plnospodárov v Írsku e, nás e, dôverne oslovili, pričom naznačili, že môže dochádzať k istým, istým kartelovým dohodám medzi tými odberateľmi hovedzieho a išli s tým k verejnosti, bohužiaľ k novinárom a všetci, ktorí poznajú právny proces. E, kartel predstavuje, kartel zo skupiny predstavuje trestnú, trestnú rovinu, trestnú úroveň a je tam aj teda osobné ručenie, čiže prvá vec, ktorá v prípade podozrenia kartelu sa deje e, a v prípade, teda, že sa boja tie dotknuté strany, že ich bude sledovať nejaká inštitúcia, pristúpia teda k zničeniu dôkazov, ktoré by nám pomohli doložiť, že dochádza k manipulovaniu s cenou. Čiže to je výzva pred každou agentúrou alebo orgánom, ktorý presadzuje právo, legislatívu. My by sme milé radi robili to, čo máme robiť a našli náznaky kartelového správania na úrovni nákupcov, ale na to potrebujeme nejaké úvodné dôkazy, ktoré budú vychádzať, pochádzať od buď protimonopolného úradu v Írsku alebo od týchto orgánov. Ak máte e, nejaké dôkazy od e, informátorov, potenciálnych informátorov, vysobloverov, viac ako vítané, máme politiku, v rámci ktorej zachovávame dôverné tie mená e, ľudí, aj tie dokumenty sú v sejfe, takže je zabezpečená výborná ochrana potenciálnych informátorov. Sme pripravení robiť tú našu prácu, ale na to treba naplniť isté predpoklady. Ďakujem. Ďakujem. Pár otázok k obchodným aspektom. Otázka konkrétne, ako sa bude pristúpať k hovedzemu mesu v rokovaniach s Novým Zelandom a Austrálii. Nebude tu rozdiel, pokiaľ ide o tú citlivosť. E, takéto meso bude e, vylúčené, teda ktoré nebude splňať naše kritériá z tých, tých ponúk a nebude tam teda, môžem ubezpečiť, rozdiel v zaobchádzaní s takýmito produktmi. Pokiaľ ide o NCIS štúdie, pokiaľ ide o dopadovú štúdiu alebo hodnotenie vplyvu, bola otázka, prečo výsledok rokovaní Mercosuru nebol súčasťou hodnotenia vplyvu. Dôvod je, že celý ten proces začal pred ukončením dohody e, s Mercosurom, takže boli tu dva, dve pred, dva predpoklady, konzervatívny scenár, 20-percentné zníženie cieľ a ďalší ambicioznejší scenár, 50-percentné zníženie, redukcia cieľ keď sa pozriete na výsledok rokovaní s Mercosurom, dalo by sa tvrdiť, že sme bližšie k tomu konzervatívnemu scenáru, kde je ten efekt na produkciu menej ako 1%, 0,7% konkrétne, pokiaľ ide o zníženie produkcie. Každopádne dáme aktuálnu informáciu, pokiaľ ide o štúdiu o kumulatívnom dopade dohod o voľnom obchode na poľnohospodárstvo dezignovaný komisár počas e, vypočutia takto prislúbil. Práca len začala, je príliš skoro povedať, kedy bude konkrétny výsledok. Generálne riaditeľstvo Agri bude mať gestorstvo. Takisto Digitrade bude toto zapojené, bude tam modelovacia platforma, kapacitná platforma, ktorá to bude zabezpečovať. A ten skutočný výsledok rokovaní s Mercosurom bude premietnutý do tých východisk, Ďalšia otázka, ako sa ubezpečiť do budúcnosti, že budúce dohody o voľnom obchode budú mať rovnaké požiadavky. Myslím, že pán Skanel už e, poskytol odpoveď. E, bude sa to uplatňovať aj do budúcich e, zmluv o voľnom obchode, čiže nebudú tam rozdiely, pokiaľ ide o SPS, hlavne pokiaľ ide o požiadavky, ktoré sú uplatňované na doma, na tie interne vyrábané produkty alebo tie vyvážané. Nie je tam žiadny rozdiel bolo spomenuté takisto životné prostredie. Je jasné, že v rámci dohody s Mercosurom je aj e, dohoda o udržateľnosti obchodu, kde je jasný záväzok krajín Mercosuru, takisto aj e, na úrovni vás, ja sa to týka Mercosur krajín, efektívne implementovať Parísku dohodu pre krajiny Mercosuru a pre Brazíliu. Konkrétne to znamená nul, nulovú nelegálnu, nelegálne odlesňovanie ako aj obnovu lesa 200 miliónov hektárov. To je časť záväzkov, ktoré na seba zobrala Brazília. Ak príde k porušeniu tohto záväzku, alebo ak prezident Brazílie sa teda vystúpi z toho Parískeho dohovoru, tak e, nie je to len porušenie Parískej dohody, zároveň to porušuje aj dohodu Mercosur so všetkými dôsledkami, ktoré z toho plynú. Spomeniem ešte dva prvky, ktoré sú veľmi dôležité. Životné prostredie zaznelo Ďalej je tu kapitola o udržateľnosti, pokiaľ sú to environmentálne záväzky, tie podliehajú e, špecifickému postupu alebo konaniu e, urovnávania sporov, e, špecifický alebo osobitný. To počiarkujem, týka sa to životného prostredia, nebude potrebné predložiť dôkazy, že dochádza k ohrozovaniu životného prostredia na to, aby bol spustený ten mechanizmus. To je isté špecifikum, ktoré je také novum v porovnaní s inými spôsob urovnania sporov v takýchto bilaterálnych dohodách a to ide nad rámec SPS a týka sa to aj environmentálnej stránky. To znamená, že ak e, tie vedecké dôkazy nie sú definitívne, tak môžeme prijať opatrenia za predpokladu, že sú poskytnuté informácie a že aktuálne informácie sú poskytnuté. To je ten preventívny prístup, ktorý je dobre známy z SPS, ktorý sa premietne aj do tej environmentálnej časti dohody. A na záver otázka, na akom základe komisia definuje a kalibruje TLQčka. E, naozaj je to na hoc báze, závisí to od partnera. Vždy máme na pamäti to, že závery dohody, ktorá už bola uzavretá, ako aj tie súčasné rokovania, jedna, jeden z cieľov kumulatívnej štúdie bolo práve toto, mať predstavu o tom, aký bude dopad keď eh, zohľadníme posúdenie vplyvu pre túto eh, štúdiu. Eh, my sme konzultovali tieto veci s zainteresovanými stranami, to všetko sa premietlo do analýzy, do definície, nastavenia možných objemov, kvantít, ktoré môžu byť teda akceptované v rámci tejto špecifickej konkrétnej dohody. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, srdečná vďaka trom zástupcom komisie za tieto komplexné vyčerpávajúce odpovede a za ochotu byť na dispozícii dnes po obede. Ďakujem pekne kolegyňam, kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto dôležitej diskusie, ktorá je teda aj sporu, z pohľadu teda EU dôležitého sektora. Pán Jirgo? Ja som stále nepočul nič o tom, že bude nejaká náhrada škody alebo nejaká kompenzácia, pokiaľ ide o tie režimy podpory e, z toho titulu, že sú tu tie priame platby neférové voči polským polnospodárom. Rád by som počul odpoveď. Áno, chcete krátko si zareagovať? Poprosím vás stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. To opatrenie bolo samotné osobitné, ktoré bolo nasmerované na írskych producentov, ktoré malo významné pozitívne dopady aj na ostatných európskych producentov, vrátane polských. Veľká väčšina producentov v geste Solidarity podporila toto opatrenie. Nie je návrh to ďalej rozšíriť. V prípade, že si to však vyžiadajú trhové okolnosti, že musíme zasiahnuť, e, podporiť tie trhy vo všeobecnosti, či Polsku alebo v Českej republike, Švedsku. Samozrejme sme pripravení tak urobiť. Na to tu máme nariadenie o jednotnej organizácii trhu. Ale to len v prípade existencie tých okolností a dostupných zdrojov rozpočtových. Ďakujem. OK. Eh, wir können jetzt nicht in ein... Dobre, teraz nemôžeme začínať eh, nejaký rozhovor. Môžete si to ešte eh, vzájomne vysvetliť. Teraz uzavrieme bod 9 a prejdeme rovno k bodu 10 nášho programu. Tento bude trochu menej emočne nabitý. Máme tu program, vytvorenie programu pre jednotný trh, e, e, konkurencieschopnosť podnikov, vrátane malých a stredných podnikov a pre európske štatistiky. Výbor IMKO pre vnútorný trh je gestorským výborom, ale my ako výbor pre polnohospodárstvo taktiež sa na tom zúčastňujeme, pretože sú tu rôzne programy, tu taktiež program Food Chain, potravinový reťazec, kde máme naše kompetencie. Kolegyňa Schmidt-Bauer je spravodajkyňou pre náš výbor Agri a môže nás poinformovať o výsledkoch prvého prebehnutého trialogu na túto tému. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Len krátko vás poinformujem, ako to bolo na prvom trialógu. Predovšetkým chcem poďakovať kolegom a kolegyňam, ktorí odviedli skvelú prácu v tomto smere. Prvý trialóg, ako už bolo povedané, sa konal v poslednom, eh, v minulý Štrasburg. Tam sme hovorili najprv o politických prioritách našich rokovaní, o, taktiež o tom, ako zapracovať tam technické aspekty, na ktorých sme sa dohodli a hovorili sme o, taktiež o načasovaní. Ako bolo povedané, výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa je gestorským, ale my taktiež máme ako výbor exkluzívne rokovacie kompetencie Zaoberáme sa predovšetkým s opatreniami, ktoré sa týkajú eh, krmivového a potravinového reťazca. A mm, týka sa to teda zdravia ľudí, eh, rastlín a zvierat, tak aby sa predišlo eh, poškodzovaniu Hovorili sme ale o, taktiež o nejakých možných krízach, kde budú potrebné opatrenia. Dôležité je, ako už sme si hovorili do beda, to, že sa musíme zaoberať otázkou udržateľnosti, aby produkty boli dostupné za dobré ceny, aby bola zaručená inovácia, aby sa podporovala im výmena informácií a verejných praktík v rámci eh, potravinového a krmivového reťazca potravinová bezpečnosť, zdravie e, ľudí, rastlín a zviera. Toto treba aj príslušne informovať a preto tu máme, preto tomuto programu bola pridelená tretina celkového rozpočtu pre túto oblasť a taktiež e, sa tam stanovuje krízová rezerva, ktorú mm, by sme tam chceli zapracovať. Táto krízová rezerva už je obsiahnutá v návrhu komisie pre viacročný finančný rámec, konkrétne v článku 11. A prístup k takejto rezerve by nám umožnil v krízových situáciách e, využiť e, účinne a rýchlo potrebné eh, fitosanitárne a biosanitárne opatrenia. Týka sa to teda zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Samozrejme, náš výbor kladie veľký dôraz na eh, riadne vymedzenie implement, eh, pardon, vykonávacích a delegovaných aktov. Takže toto bude pri rokovaniach taktiež veľmi dôležitý bod. Ďakujeme vám pekne, pani spravodajkyňa kolegyňa Schmidbauer. E, máte niekto nejakú otázku pre spravodajkyňu? Nie. Dobre, takže berieme vašu správu na vedomie. Prejmeme veľa šťastia pri ďalších trialógoch. Teraz hneď prejdeme k bodu 11. Tu Máme prezentáciu Európskej komisie vo vzťahu k prechodným predpisom. Viete, milí kolegovia a kolegyne, že 5. novembra 2019 dnes je jasné, že nebudeme schopní načas odsúhlasiť reformu SPP, predovšetkým čo sa týka implementácie strategických plánov v členských štátoch, tak aby 1. januára 2021 to bolo všetko riadne implementované. My už v našom výbore si toto myslíme dlhšie, takže to by som chcela podať Európskej komisii, že už očakávame vaše návrhy dlhšiu dobu. Teraz to konečne prišlo 31. oktobra pred pár dňami komisia to rozdelila do dvoch konkrétnych návrhov. Jeden je skôr taký týkajúci sa technickej implementácie a druhý návrh sa zaoberá otázkami politicky relevantnými o tom, sme dnes hovorili už aj na stretnutí koordinátorov. Informovali sme sa o tejto téme. Takže toľko k stave veci, k stavu veci a teraz udelím slovo komisii, aby nám vysvetlila tieto um, prechodné predpisy a urobí to pán ja. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni, poslanci. My si uvedomujeme, že návrh prechodných pravidiel, dočasných pravidiel už bol očakávaný zo strany spoluzákonodárcov Radoje parlamentu dlhšiu dobu, takže som rád, že vám ich môžem dnes predstaviť v takej podobe, v akej ich minulý týždeň vo štvrtok komisia schválila. Ako vidíte už z prvej priesvitky, tak sú navrhnuté tak, aby zaručili e, po, ďalšiu podporu vyplývajúcu e, z SPP polnohospodárom a ďalším príjemcom v roku 2021. Ja teraz e, vysvetlím celkový kontext a logiku veci, ale ešte na úvod by som vám chcela teda poskytnúť pozadie. Rýchla dohoda spolu zákonodárcu zo strany alebo ehm, týkajúca sa SPP je e, zásadná. O to nám všetkým ide, ale zároveň, ako povedal aj pán predseda, správne, keď sa pozrieme na načasovanie v súčasnej podobe, tak nebude možné finalizovať legislatívny postup na čas, tak aby e, táto reforma začala platiť už od 1. januára 2021. Ako to komisia pôvodne navrhla v júni 2018, spomeniete si, že my sme pracovali s tou hypotézou, že členské štáty dostanú aspoň rok až dva na to, aby si vypracovali svoje dokumenty, aby ich komisia mohla čas schvá- včas schváliť. Takže je jasné, že to už nebude možné. Takže sme vypracovali pre vás dva návrhy pre tzv. tranzičný rok 2021. Vypracovali sme tento dokument na rok, pretože dúfame, že spoluzákonodárci sa budú schopní dohodnúť najneskôr v lete budúceho roka. A dúfame, že od 1. januára 2022 môžeme začať so strategickým plánovaním v rámci SPP, takže tam je ten rok navyše zapracovaný. Ďalej. Na ďalšej priesvitke vidíte, že máme dva legislatívne návrhy a to z toho dôvodu, že tu máme dva rôzne časové harmonogramy. Najprv tam máme nariadenie o flexibilite je to veľmi technické, sú tam tri veľmi technické zmeny, ktoré majú zaručiť kontinuitu finančnej disciplíny a tzv. flexibilitu medzi piliermi v, do roku 2022. Mali sme už nariadenie, ktoré bolo súhlasené v rámci riadneho legislatívneho postupu na konci minulého roka, na začiatku eh, tohto roka a potom ďalej pre sme využili rýchly postup. No a tie pravidlá, ktoré tam boli odsúhlasené, musia byť teraz prispôsobené, aby sa zobrali do úvahy určité nedostatky, ktoré sme objavili a preto je treba tam dať určitú mierku flexibility. A druhý návrh obsahuje pravidlá, o ktorých dúfame, že sa bude diskutovať a že budú zmenené zo strany spoluzákonodárcov. No a tam predpokladáme, že bude treba viac času a dúfame, že toto druhé nariadenie do roku, do leta roku 2022 bude odsúhlasené. Čo sa týka toho prvého nariadenia, tam máme ambiciózny časový plán. Dúfame, že to bude čo najskôr odsúhlasené. Takže toto prvé krátke nariadenie o flexibilite len v podstate aktualizuje mm, odvolávky, ktoré potrebujeme, aby sme zaručili riadnu mieru finančnej disciplíny. Taktiež sú tam riešené otázky e, prenosov alebo prevodov medzi jednotlivými piliermi. Už to máme vyriešené v rámci súčasne platného nariadenia, ale musíme zobrať do úvahy aj nový viacročný finančný rámec. Toto je dôležité predovšetkým pre tie členské štáty, ktoré chcú z vidieckého rozvoja e, do priamých platieb e, previesť určité finančné prostriedky. Takže tu máme špecifické pravidlo, kde už nepracujeme s percentami, ale vychádzame z maximálnych absolútnych čiastok. Takže tak, aby toto nariadenie fungovalo, napriek tomu, že vieme, že na konci tohto roka, na začiatku budúceho roka, keď toto riadenie, nariadenie bude schválené, možno ešte nebudeme mať dohodu medzi radou a parlamentom ohľadom e, celkového viacročného finančného rámca pre ďalšie obdobie. No a je tu ďalší technický aspekt, ktorý členským štátom umožní zrevidovať e, schému e, dobrovoľných viazaných pladiev pre, pre, pre ďalšie obdobie. Mm, ako som povedala, je to veľmi technické, takže dúfam, že spoluzákonodárci sa na tom dohodnú čo najzrýchlejšie že sa nám to podarí urýchliť, aby sa to dostalo čo najskôr členským štátom, ktoré to musia potom v praxi uplatňovať, už od, aby sa to k nim dostalo do začiatku budúceho roka. Ďalej toto väčšie nariadenie, prechodné nariadenie, na to máme trochu viacej času, naďalej je to však ctižiadostivé na plánovanie, ale máme tam trochu viacej času, Naďalej sú teda otázky, ktoré tu vidíte na prísvitke. Hlavným princípom je kontinuita podpory z SVP v rámci oboch pilierov, takže e, priame e, platby, vidiecký rozvoj a tak ďalej. No a vychádzame z nariadenia, ktoré sme v roku 2013, alebo ktoré ste vy spoločne s radou e, schválili. Tieto pravidlá budú e, poskytovať e, podporu do roku 2021, ako bolo povedané. Týka sa to e, teda programov ehm, čerpania financií. Mnohé tieto programy bežia do roku 2020, nie do roku 2021, lebo 2021 už začína e, ďalší viacročný finančný rámec, takže v podstate žiadne čísla nadiaľ nemáme dispozícii a síce už e, chceme spustiť to programy, ale ešte nevieme, koľko tam bude e, konkrétne prostriedkov a preto je tam neistota, ktorú je treba riešiť a toto prechodné nariadenie obsahuje rôzne prílohy, prílohy, ktoré toto riešia. Obsahujú sa tam konkrétne peniaze, ktoré budú dostupné v roku 2021. No môžete povedať, že my máme viacručný finančný rámec, tak z čoho vychádza komisia vo svojom návrhu? Čísla, ktoré vidíte v našom návrhu, toto sú čísla, ktoré vychádzajú e, z návrhu komisie o viacročného finančného rámca. Inú referenčnú hodnotu nemáme, takže sa dá očakávať, že vyjdeme z našho vlastného návrhu, potom príde bežný legislatívny postup, takže vychádzame z návrhu komisie pre viacročný finančný rámec. Spracujeme s tou tézou, že budúci rok e, spoluzákonodárci odsúhlasia toto nariadenie a v tej dobe už viacročný finančný rámec bude známy a potom bude záležať od spoluzákonodárcov budú musieť logicky čísla, ktoré sú v našom návrhu, nahradiť číslami, ktoré budú súčasťou toho odsúhlaseného návrhu viacročného finančného rámca. Možno môžete povedať, že tie čísla by sme mali dať do hranatých zátvoriek, lebo sú to len také predpoklady, no ale teda z tohto, takto sme z toho vychádzali pri pracovaní tohto návrhu. Takže je treba e, vykonať určité prispôsobenia, zmeny, aby tieto nariadenia riadne fungovali v roku 2021. Zároveň a je tu výzva predovšetkým v oblasti plánovania, napríklad čo sa týka e, vinárstva, zeleniny alebo včelárstva, že musíme e, určité princípy preniesť do súčasných strategických plánov, ale niektoré programy e, skončia alebo dobeží už v podstate pred rokom 2022, niektoré bežia ešte dlhšie, takže je treba mať dispozícii určité pravidlá ohľadom toho, ako dlho musia bežať ešte tieto, súčas, tieto staré programy v súčasnej podobe a kedy by mali byť zapracované do strategických plánov SPP. No a tie programy ktoré skončia pred 1. januárom 2022, by mali byť e, obmedzený čas predlžené, tak aby mohli byť plne integrované od 1. januára 2022 do strategických plánov SPP. Čo sa týka tých ostatných programov, ktoré bežia dlhšie, tak tie môžu bežať tak, ako bolo naplánované. Pokiaľ skončia v roku 2022 alebo 2023, tak potom skončia a do tej doby v podstate už budú integrované do strategických plánov SPP. Takže toto sú, ďalej sú tam technické aspekty týkajúce sa e, prenosu prostried, nevyužitých ne, prostriedkov z predchádzajúceho obdobia. Tu vidíte detaily nášho návrhu. Možno by sme nemali tieto detaily príliš rozoberať. Toto môžeme urobiť niekedy inokedy. Ale prebehnem dva, tri hlavné prvky, čo vidíte tuto na prísvitke. Umožnili by sme členským štátom v podstate predlžiť ich programy vedeckého rozvoja aj na prechodný rok 2021 v súčasnej podobe. Ale zároveň si myslíme, že táto možnosť mala byť dostupná len pre tie členské štáty, kde je riziko, že im dojdú peniaze že im dojdú tie staré finančné prostriedky a že by tam bolo riziko, že už nebudú môcť plniť nové záväzky voči príjemcom v roku 2021, lebo už nebudú mať peniaze. Taktiež sú tu členské štáty, ktoré majú k dispozícii dostatok peňazí, ktoré ešte môžu využiť zo starého obdobia a v ich prípade navrhujeme, aby využili za starých pravidiel tie staré peniaze a možnosť predlženia programov detského rozvoja na rok 2021 by mala byť obmedzená na tie členské štáty, ktoré už vynaložili všetky svoje prostriedky v tom predchádzajúcom období a v roku 2021 by tam bolo riziko, že im dojdú peniaze a že nebudú môcť plniť nové záväzky. Takže tam jasná hierarchia. Pokiaľ členské štáty ešte majú peniaze, tak by sa mali sústredovať na to, aby ich využili. A tie členské štáty, ktoré už došli peniaze, tak um, tie potom môžu dostať nové peniaze a vynaložiť ich za starých pravidiel. Takže vidíte, sú tam takéto technické prispôsobenia, ktoré sú podľa nás potrebné, aby sa zaručila riadna implementácia programov detského rozvoja v roku 2021. Čo sa týka priamých platieb, tak e, tam máme takú e, v podstate e, doložku amnestii, kde hovoríme, že roku dve, do roku 2020 nároky pre farmárov by mali byť považované za regulérne a riadne a potrebovali by sme ešte nejaké technické prispôsobenia, aby sme členským štátom umožnili určitú flexibilitu e, medzi piliermi e, pre rok 2021 a taktiež tam umožňujeme určitú vnútornú konvergenciu, flexibilitu členským štátom. Je to predovšetkým dôležité pre nové členské štáty, e, nový systém pladieb pre jednotné, jednotné územie. Taktiež e, toto navrhujeme v rámci e, našej reformy. Všetky členské štáty by e, mali mať možnosť využívať práve platby v rámci týchto SAP, pokiaľ si to budú prijať. Takže tu ďalej, ako som už hovoril, toto sa týka sektorálnych programov, ako som už povedal, tie programy, ktoré skončia skôr, budú na obmedzené obdobie ešte predlžené, a tie, ktoré pobežia po 1. januári 2022, tie pobežia úplne až do konca, ako boli naplánované a medzi tým budú zaintegrované do strategických plánov SPP. Ešte jedna technická zmena horizontálneho riadenia. Myslím si ale, že to nie je potrebné, aby som vám vysvetlila v rámci mojej prezentácie už teraz po obede, takže končím. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme komisii, ďakujeme pán Nijar. Navrhoval by som, aby najprv sa pýtali koordinátori a potom, aby sa mohli vyjadriť aj ďalší, ktorí majú zájem položiť otázku. Kolega Dorfam, ďakujem. Áno, ako už povedal pán Nijar, tieto dva návrhy prichádzajú dosť neskoro. My sme ich tu očakávali trochu skôr. Dnes na stretnutí koordinátorov už e, sme hovorili o tom, že je treba pracovať rýchlo a ten postup, ktorý navrhujete, čo sa týka prvého nariadenia, tam to bude pokračovať rýchlo a to druhé nariadenie tam musí byť hĺbková politická diskusia, toto je správny postup. No a áno, keď toto druhé nariadenie v podstate len prechodným dočasným nariadením, napriek tomu je politicky relevantné, pretože je e, dôležité zo strategických e, strategického pohľadu, lebo sú tam určité body, ktoré ešte neboli odsúhlasené ani toto v parlamente, ani s členskými štátmi, takže tam to vidím ako trochu problematické. Ale mám špecifickú otázku. A síce, čo sa týka vedeckého rozvoja, Chápem to, čo popisujete, že keď ide o peniaze na rok 2021, máme tu finančný, musíme vychádzať z finančného návrhu komisára Oettingera a komisie, ale to je dosť vážne pre druhý pilier. Tento návrh teda e, predpokladá veľké krátenie v rámci druhého piliera. A to znamená, že tie členské štáty, ktoré už spotrebovali sa finančné prostriedky pre druhý pilier, tak tie musia dostať dosť významné finančné prostriedky na rok 2022. To môže finančné programy eh, priviesť do eh, zlej situácie. Takže členské štáty si musia rozhodnúť, či ešte majú peniaze a či môžu dokončiť program s peniazmi, ktoré majú, alebo budú potrebovať peniaze. Toto rozhodnutie je na pleciach členských štátov alebo možno na pleciach regiónov, pretože máme mnohé členské štáty, ktoré majú rozličnú situáciu čo týka vedeckého rozvoja, niektoré regióny majú peniaze, niektoré uh, už nemajú. Takže ako to vyzeráte, ako to vidíte? Ďakujem, kolega De Castro. Grazie, presidente. Ma, eh, mi fa... Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že nakoniec, konečne teda eh, komisia nám dnes eh, predkladá tieto prechodné legislatívne akty. Chcem pripomenúť všetkým kolegom, že my to už od júla žiadame. Prešlo 6 mesiacov tieto prechodné akty e, dnes predkladá komisia v novembri, prísem dnes a požiadaj o to, aby sme rýchle ich schválili čo najrychlejším spôsobom, e, odkazujúc na kalendár, kalendár parlamentu. To sa mi zdá troška bizarné, povedať, tak povediac, ako postoj komisie. misií. vyhradíme ten nevyhnutný čas a ako povedal kolega Dorfman, pokiaľ ide o ten, tú agendu prechodnú, musíme pochopiť, ako je potrebné uzavrieť proces, pokiaľ ide o tie tri legislatívne akty, o ktorých diskutujeme, e, reforma SPP. Nachádzame sa e, v situácii, kedy sa rozhodujeme e, zasiahnuť v niektorých článkoch, v niektorých veciach, ale uvidíme, ako to pôjde. Chcem len v rýchlosti povedať, že jeden rok nebude postačovať, budeme potrebovať viac času a iné je to v prípade agendy, ktorá sa týka flexibility medzi piliermi, tam môžeme pomerne rýchle nájsť schválenie, lebo to je viac menej kvázi technická diskusia, ale v iných veciach treba si ujasniť, ako e, sa uzavrie diskusia ohľadom SPP reformy, preto treba veľmi pozorne to zvážiť a vyzývam všetkých kolegov, aby tak urobili. Ďakujem. Dank, kolege Lavaček. Ďakujem pekne, pán kolega Hlavaček. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel pre všetkým poďakovať komisii za to, že nám predložila tento návrh, pretože je to veľmi dôležitý návrh a v podstate je to jediný návrh, ktorý nám dneskam dáva nádej, že budeme mať nejaké predvídateľné podmienky pre našich polnohospodárov eh, v čase, keď sa dohodne reforma SPP. Ja nebudem opakovať to, čo hovorili kolegovia, pretože ja sa takisto domnievam, že tých tém je oveľa viac a to nie je iba mechanická záležitosť preklopiť jedno obdobie eh, na druhé. Je tam veľa sektorových vecí, ktoré bude treba podrobne prediskutovať, takže som veľmi rád, že sa tým môžeme zapodievať. Trošku ma mrzí, E, trošku ma mrzia tie návrhy na finančné alokácie, pretože trošku sa obávam, či takýmto prístupom komisia už nepredurčuje to, ako sa dohodneme v rámci rady o viatočnom finančnom rámci. A ja by som chcel zdôrazniť to, čo tu už zaznelo. Návrh viacočného finančného rámca schválený ešte nebol. E, pre mnohé obálky, pre všetkým rozvoj vidieka, E, tam bude významné krátenie rozpočtu a ja si nemyslím, že by sme týmto návrhom mali nejak predurčovať dohodu, ktorá ešte nebola uzavretá. To sú asi hlavné témy, o ktorých budeme musieť diskutovať. Ďakujem pekne. Dank, kolega Heusling. Pán kolega Hojsik. Kolega Heusling, áno, samozrejme bolo logické, že budem potrebovať prechodné obdobie, o tom sa diskutovalo už minulý rok. Komisia prednedávno tvrdila, že to už nepotrebujeme, ale všetci vieme, že je to nerealistické, aby sme dnes, teraz na základe Oettingerovho plánu niečo robili. Tu mám určité obavy, nevieme naisto, čo vyjde z rokovaní, ale Oettinger vypracoval návrh, ktorý nemôže byť v tej súčasnej podobe schválený práve preto, čo týka strachu ohľadom kratenia v druhom pilieri. No a tu trochu mám obavy ohľadom toho ďalšieho rokovania. Niekto hovorí, dobre, tí, ktorí majú peniaze, tak tých využijú, ale tí, ktorých nemajú, tak tí čo, dostanú čerstvé, nové peniaze? Takže kolega De Castro o tom hovoril, my v Nemecku máme 16 spolkových zemí, všetky majú programy v rámci druhého piliera, takže nie je to až také úplne jednoduché. Je, na to, je to treba všetko vziať do úvahy. No a čo sa týka komisie, tak tu vidíme návrhov, návrhy komisie, ktoré sa pripravujú na prechodnom dobie. je treba o tom ešte diskutovať. Samozrejme, potrebujeme na to čas. Ako povedal kolega de Castro, nie celý rok, ale robiť to nejak tak hopla hop za pár týždňov, to tiež nie. Takže komisia trochu mm, ste pomaly pracovali. My sme chceli e, už čoskoro hlasovať o reforme, ale išli ste pomaly, toto nie je náš problém. Musíme mať dostatok času, aby vypracovali rozumné prechodné predpisy. Ďakujem, kolega David. Ja si myslím... Ja si myslím, že k tomu, čo tu zaznelo, už nie je veľmi čo dodať, pretože podľa mňa tie najpodstatnejšie veci už e, konkrétne špecifikované boli, takže ja sa zdržím nejakého ďalšieho komentára. Ďakujem pekne. Pán kolega Kučník. Ďakujem bardzo, e, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, áno, tieto návrhy e, prichádzajú na poslednú chvíľu. A v tejto situácii, čo sa týka toho prvého nariadenia, e, ktoré je veľmi technické, zdá sa, že naozaj sa nám podarí ho schváliť Eh, rýchlo. Koordinátori sa práve rozhodli, že predseda to vyrieši. Takže je pravdepodobné, že sa nám podarí dodržať túto lehotu. Ale čo sa týka druhého nariadenia, zdá sa, že toto je veľmi zložité a budeme mať potrať viac času. Eh, prekvapuje ma optimizmu zástupcu komisie, ktorý povedal, že do budúceho leta budeme mať nový viazočný finančný rámec a členské štáty budú môcť e, nahradiť čísla skutočnými číslami z viazočného finančného rámca. Ale ja neviem, či sa všetci zhodneme na tom, že je to veľmi pravdepodobné. Je možné, že viacročný finančný rámec bude prijatý len koncom roka 2021. E, a takejto situácii potom ten optimizmus Európskej komisie nie je opodstatnený. Ďakujem pekne, pán Flanagan. No, všetko už zaznelo. Super. Takže, takže tým ušetríme čas. Ďalší rečník, rečníci, kolega Kristensen. Thank you. E, Podensk. E, ja... Ďakujem pekne. Ďakujeme komisii za odprezentovanie tohto návrhu. Je veľmi dôležité, aby európsky polnohospodári vedeli, že budú mať prechodné obdobie, na ktoré sa môžu spolahnuť. Ale pýtam sa, prečo navrhujete iba jeden rok, pretože ja si nemyslím, že to sa dá spraviť e, za jeden rok. E, mali by sme uprednostniť kvalitu pred rýchlosťou. Ďakujem pekne. Kolega Amaro. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že naozaj všetko už zaznelo, ale chcel by som predsa len jednu vec dodať. Nie som taký optimista ako komisia, ale viem, že komisia je optimistická. V podstate ale je to len taký sen. Možno by bolo oveľa e, zodpovednejšie voči Európskemu parlamentu ako spolu zákonodarcovi, aby sme mali minimálne čas sa pozrieť na tieto prechodné ustanovenia a pozrieť sa aj na e, reformné návrhy SPP z dielne komisie. My chápeme e, že komisia to vie vyriešiť, ale parlament nemal čas sa na to pozrieť. Je to veľmi smutné, pretože to je to prechodné ustanovenia budeme potrebovať e, na konkrétnu dobu, možno rok či dva, uvidíme. Ale už len z rešpektu voči Európskemu parlamentu, aby mal schopnosť sa vyjadriť k tejto problematike, e, minimálne potrebujeme pochopiť, o čom je reforma, ako bude vyzerať viazočný finančný rámec. Všetko potrebujeme pochopiť, aby sme mohli naozaj o tom rozhodnúť. Kolegyňa Aguilera. Bueno, Ďakujem, pán predseda. No, chcela by som niečo povedať. Súhlasím s niektorými otázkami, ktoré tu zazneli, ale opäť e, sa ženieme. Ale je treba zdôrazniť, ako už podala komisia, že tu, ho, sa tu hráme s údajmi e, bývalého, z bývalého viezročného finančného rámca. Neviem, aký bude, ako bude vyzerať ten ďalší viezročný finančný rámec. A toto má dopad aj na agendu e, a rada v podstate nechce zaujať nejaké stanovisko, dokiaľ nebude mať ďalší viacročný finančný rámec. Takže opäť sa tu ženieme a sú tam rôzne jednotlivé odtienky, ale my tu v podstate chceme robiť veľkú zmenu v rámci SPP. Toto je druhá najväčšia zmena od e, roku 1992 a opäť sa ženieme. Takže prosím, osvetlite mi niektoré aspekty, ako budeme spravovať v roku 2021 um, podporu, finančnú podporu. Takže tí, ktorí budú mať peniaze, tak tí ich môžu ďalej využívať. Tí, ktorí nie, tak tí dostanú čerstvé peniaze. Ale napríklad u nás v Španielsku e, tieto e, platby sú na úrovni regiónov, takže tak ako aj v Nemecku, aj v Taliansku, nie je to v rukách štátov, ale regionálnej vlády. Takže Neviem, ako by sme tam pridelovali nové zdroje tým, ktorí už ich vyčerpali. Takže v každom prípade sú tam mnohé aspekty, ktoré si budú e, vyžadovať e, čas. A pridávam sa týmto k ostatným. Ďakujem, kolegyňa Alieva. Ďakujem, господин председател. Аз се присъединявам Ďakujem pani, pán predseda. Kolegovia tu položili veľmi dôležité otázky, ale máme jednu špecifickú otázku. Tie dočasné prechodné pravidlá, myslím si, že nám tam ešte pár vecí chýba. A síce napríklad národné um, princípy, niektoré e, členské štáty majú aj nejaké dodatočné princípy. Predovšetkým je to dôležité pre sektor dobytka. Potrebujeme takúto nejakú dodatočnú pomoc, pretože niektoré malé a stredné podniky sú veľmi dôležité a je treba podporovať príjmy eh, polnohospodárov. Pani Katajnen. Ďakujem, pán predseda. V Európe máme 8 miliónov polnohospodárov, ktorí očakávajú od nás zákonodarcov jasné pravidlá a jasnú situáciu pre investície, pre budúcnosť. No a teraz potrebujeme dostatočnú stabilitu pre tento sektor a táto nová SPP je zatiaľ ešte nepresne určená, je dosť nejasná. Musíme pokračovať so súčasnými pravidlami až do tej doby, než bude mať nový viacročný finančný rámec a novú polnospodárskú politiku. Máme tu e, dostatočne dlhé prechodné obdobie, tak aby neboli tie e, škrty príliš e, radikálne, Takže potrebujeme eh, racionálne predpisy a musíme si uvedomiť, či jeden rok je dostačujúci, lebo potrebujeme dosť času. Ďakujem, kolega Hidvej. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam návrh komisie eh, k tým dvom témam a Myslím si, že stabilita a finančná kontinuita sú dôležité, už to tu zaznelo predtým. Asi by dávalo zmysel rokovať o nich samostatne, bolo dobré, že teraz boli odprezentované spolu. Čo sa týka nariadenia a flexibilita medzi piliermi do roku 2020, tu potrebujeme rýchlo rozhodnúť, máme málo času. To druhé, tie prechodné ustanovenia, ja si myslím, že na to budeme potrebovať viac času. Čo sa týka druhej témy, tie prechodné ustanovenia, ja vítam to, že v návrhu je možné pokračovať so systémom eh, jednotnej platby na plochu. Je to dobrý dôvod a presun prostriedkov medzi piliermi rozvoja vidie vidieka. Tento návrh takisto zabezpečuje dostatočnú flexibilitu členským štátom, aby mohli pokračovať využívaní viacročného nástroja, čo je dobré. Avšak nie som presvedčený o tom, či rok ako navrhuje komisia, bude dostatočne dlhá doba na prechodné obdobie. Zaznelo to tu už aj z úd mnohých kolegov predo mnou. Členské štáty potrebujú čas na to, aby náležite pripravili svoje strategické plány. Potom komisia potrebuje čas na ich vyhodnotenie. E, vrátiť členským štátom je to dôležitá vec, ale časovo náročná. Zdá sa mi, že jeden rok je na to prikrátka doba. Ďalšia vec, Chýba mi tu možnosť pokračovať s poskytovaním e, národnej pomoci v prechodnom období. To je niečo, čo neznamená, že e, to bude musieť platiť sa z rozpočtu spoločenstva, poje to z národného rozpočtu, je to dobré pre sektor a uh, myslím si, že určité citlivé oblasti by boli poškodené bez toho, takže žiadam komisiu, aby s tým nepokračovala. V roku 2014 bola iná doba a ja by som e, bol rád, aby sa teraz o tom znova diskutovalo. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa. Ďakujem, milý pán predseda. Už bolo všetko povedané, iba by som chcela detailnejšie sa opýtať na dve veci, aby sme vedeli, ako vychádza, ako vyzerá celá situácia. Určite na to budem potrebať dosť času. Napríklad, čo sa týka nových povinností, e, v oblasti eh, agrárnych a environmentálnych a ďalších eh, povinností v rámci druhého piliera. Tie sú obmedzené na dva roky. Myslím si, že toto je príliš krátke obdobie, napríklad čo sa týka biopolnospodárstva tak tam sú prechodné pravidla vždy na obdobie 5 rokov a eh, myslím si, že 2 roky to nestačí. Druhá vec, v 28. sa hovorí, o procese spravodlivého rozdeľovania a tak ďalej a tak ďalej. Hovorí sa tam o jednotných paušaloch, ktoré budú udržiavané na úrovni z roku 2019. Tuto potrebujem trochu objasnenie, veď tým sa môže v podstate pozdržať národná konvergencia. Chceme sa opýtať, prečo by sa malo členským štátom umožniť platby udržať pre rok 2021 na úrovni roku 2019, miesto toho, aby sa pokračovalo v procese konvergencie. Ďakujem. Kolegyňa Karvajajš. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem povedať, že návrh nariadenia, pokiaľ ide o prechodné obdobia, je naliehavý. Prichádza nám príliš neskoro na to, aby sme sa mohli zamyslieť do hĺbky o ňom. Je tam veľa neistoty. Vzhľadom k tomuto budeme musieť e, získať istú dôveru a budeme musieť zabezpečiť takúto dôveru aj pre polnospodárov, aby mali pocit, že sa budú môcť spolahnúť na tie prostriedky, ktoré im chceme dať. A ďalej pochybnosti, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca. Mám značné obavy, pokiaľ ide o návrh ktorý sa týka špeciálneho bodu ohľadom rezervy, o tom by som rada vedela viac. A takisto e, mám isté obavy ohľadom presného spôsobu, ako bude riadený program POZE. A naozaj by sme chceli e, program POZE zagarantovať, zabezpečiť predseda Juncker a komisára Hogan vyjadrili obavy ohľadom tých vzdialených regiónov, ktoré majú štruktúrálne problémy, ktoré sú vážnou prekážkou a preto si vyžadujú osobitnú pozornosť. Takisto vieme, že sú oblasti, v ktorých keby nemali k dispozícii fondy, by to bolo pre ne dramatické. Preto chcem presne vedieť, aký tam bude prístup a čo komisia ako uvažuje nad pokračovaním takéhoto programu. Ďakujem pekne, pani Tolere. Merci, euh, président. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže ďakujem pekne aj komisii za tento text. Poslali na poslednú chvíľku, poviem to takto. Čiže samozrejme, potrebujeme to ešte do hĺbky preskúmať, ale už teraz sa k určitým veciam môžeme vyjadriť. Takže v aktuálnom stave rokovaní o SPP je veľkým optimizmom pustiť sa do týchto vecí, je potrebné zohľadniť aj to, že parlament a rada, keď sa dohodnú tak potom členské štáty potrebujú dosť času na to, aby pripravili svoje strategické plány, potom ich komisia odobrí. Čiže v aktuálnym stave diskusí uh, myslieť si, že do konca roku 2020 sa dosť hodneme intenštitucionálne, to je málo dôveryhodné. Potrebujeme dosť času na to, aby sa pripravili strategické plány, aby sa zabránilo časovým sklzom rôznej implementácii rôznych opatrení. Uh, E, máme rozvoj vidieka, bolo by dobré, aby v budúcnosti e, nedochádzalo k časovým sklzom len preto, že sme nedali dostatočný čas na prípravu národných plánov. Plnohospodári musia vedieť, predvídať dostatočne vopred, čo budú mať z dispozícia, čo nie. A potrebujú mať úplnú istotu ohľadom efektívneho uplatňovania všetkých systémov pomoci v rámci SPP. Komisia navrhuje finančné alokácie vo svojom návrhu v rámci viacočného finančného rámca. E, je tu zníženie aj finančných prostriedkov pre SPP a e, e, parlament je už proti znižovaniu rozpočtu pre SPP a plus ešte tu sú tie prechodné obdobia. E, komisia obhajuje e, rozpočet v rámci toho, čo navrhá v rámci viacročného finančného rámca. Kolega Pozej hovorí o tom, že pán komisár Hogan sa zaviazal, že udrží rozpočet. Čiže najprv chráňme výšku rozpočtu a potom hovorme o prechodných ustanoveniach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím vás, pridržiavajte sa pokiaľ možno rečníckého času. Kolega Jar, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj komisii. Chcem pripomenúť kolegom eh, ten predpis, prechodný predpis, ktorý už to trvá viac ako rok, eh, vtedy to bol omnibus. A určite aj svetlo nevypadne, kolega Hojsling. Ešte raz eh, k tomu predpisu, ktorý sa týkal prechodných ustanovení. Už sme o tom diskutovali pri omnibuse a my sme tam mali ten taký obraz, taký názorný, nevieme koľko máme peňazí, ale ten autobus máme odparkovaný, nevieme koľko má paliva, ale minimálne môže ísť istú cestu. A potom sa spomenulo, spomenula úprava N plus 2. Keď je na to opečiatkovaná, keď bude tá legislatíva schválená, tak ešte potrebujeme 2 roky prechodné obdobie. E, to je prvá otázka na komisiu, prečo sme vždy tak skromní. E, dva roky sú tak dosť štedré, prečo nie jeden rok. A vtedy sme e, tam dali na to aj také zastrešujúce heslo, ktoré sa týkalo e, viac peňazí do regionov. E, myslím, že si to aj oslovila komisia, osvojila komisia. Tá stará úprava bola predlžená a tým pádom majú istotu naši pomospodári, ako to pôjde ďalej. Je môj dojem správny alebo nie? Bol by som rád, keby bol správny ten dojem že tá stará reforma sa jednoducho predlží. A potom ešte po tretie taká podrobnejšia otázka. Práve v vodeckom priestore máme veľa programov, ktoré bežia 5 rokov. Bolo by možné predlžiť jednoducho tieto programy, tak aby e, tí polnospodári, ktorí splnili to 5-ročné obdobie, tie požiadavky, aby mohli za rovnakých podmienok pokračovať do 6. eventuálne 7. roku. Ďakujem pekne, kolegyňa Zander. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprosím o mikrofón. Áno, zaznelo tu mnoho vecí, ale predsa len by som chcela ešte zatlcť ten klinček do dvoch tém. Jednak dĺžka toho predlženia programovacieho obdobia, to prechodné obdobie jeden rok, e, to nie je veľmi realistické, pretože ak by vychádzať z tejto logiky, tak je potrebné, aby členské štáty predložili svoje strategické plány v januári 2021, aby nadobudli účinnosť v 22. roku. Rokovania rozpočtové nenapredujú, to vieme, takže je potrebný čas na to, aby E, SPP naozaj sa implementovalo v teréne reálne a teda táto lehota je veľmi nereálna. Druhá vec, o ktorej hovorili dvaja z kolegov, a ktorú by som chcela zdôrazniť, tá sa týka rozpočtu pre vzdialené oblasti v rámci e, programu. Chcel by som, chcel by som povedať, že už e, prezident Juncker, ale aj pán komisár Hogan prijali určité záväzky a tie je potrebné rešpektovať. A preto by sme mali pripraviť dostatočný rozpočet, tak aby sme mohli zafinancovať aj tie záväzky pre najvzdialnejšie regióny. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. Na, iš tikrųjų. Nech sa páči, kolega Rope. Komisia nás informovala, čo sa udeje v roku 2021. Myslím si ale, že pokiaľ nepríde k Brexitu, stále budeme pokračovať so súčasnými obdobiami. Aký je ten hlavný problém? Ten hlavný problém spočíva v tom, že rada nemôže prijať rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci. No pokiaľ nebudú prijaté tie rozhodnutia ohľadom viacročného finančného rámca, tak nemôžeme spraviť nič. Takže vnímame túto predlženie na to ďalšie programovacie obdobie, ale možno by bolo treba začať aj to, to, to nové, 2021-2027, ak e, pristúpime k predlženiu, ako to budeme financovať, nie je dostatok prostriedkov. Komisia navrhuje aby sme použili tie iné prostriedky, e, s ktorými sme nesúhlasili. Komisia navrhuje, aby sme zredukovali financie do poľnohospodárstva. Má teraz parlament súhlasiť e, s takýmto novým hybridným návrhom, ktorý dnes nám predkladáte? Mali by sme teraz súhlasiť s komisiou a s tým krátením, ktoré komisia navrhuje? Myslím, že komisia je troška neférovo, neférovo v svojom postoji vidia, že nesúhlasíme s celým programom, teraz to rozdielujú na drobné časti a dúfajú, že budeme súhlasiť s týmito parciálnymi drobnými časťami. Tá vec je veľmi e, dôležitá a budeme mať veľa práce pri vysporiadavaní sa s touto problematikou. Bude to význam, veľká výzva pre parlament. Ďakujem pekne. Da, mulțumesc, domnule președinte. <laughs> Stimați colegi, e, fără discuție că fermierii noștri au nevoie de stabilitate. Ďakujem pekne. Nie pochyb o tom, že polnohospodári potrebujú stabilitu Takže aj finančnú stabilitu musia vedieť, s akými peniazmi môžu v budúcom období rátať. Ak si dobre spomínam, tak komisia má 8 mesiacov na to, aby sa vyjadrila k národným strategickým plánom, takže táto lehota jedného roka jednoducho sa nedá rešpektovať. Je potrebné ju predlžiť na dva roky ak reforma SPP pôjde rýchlejšie vpred, o to lepšie, ale treba dať pozor na to, že polnospodári musia vedieť, že ak dnes e, dostanú e, nejakú sumu, e, potrebujú vedieť, či ju budú mať najbližšie dva roky, tú istú. Po druhé, zdá sa, že si neuvedomujeme dôsledky pre polnospodárstvo všeobecnosti. Máme rozpočtové škrty a kolegovia, ktorí sú proti rozpočtovým škrtom, e, možno, že budete vyviať tlak na vašu vládu, pretože z menej peňazí sa, peňazí mi sa nedá spraviť viac. E, to sú známe veci. Polnohospodárstvo e, môžeme podporovať aj z národných rozpočtov, ale e, keď budeme krátiť národné rozpočty, e, Dobre, uvoľnite, umožnite členským štátom pomôcť tam, kde pomôcť môžu. Ďakujem. Dank, kolegin Schreier. Ďakujem pekne, Schreier Pírik. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručne. To, čo povedal pán Buda, je pravda pokiaľ by ste boli teraz polnohospodárom a počúvali túto diskusiu a chcete investovať do budúcnosti a možno ste mladý polnohospodár a dostávate Ehm, ešte nejaké úlohy od Európskeho parlamentu vzhľadom na klimu. Čo musíte urobiť potom? My tu môžeme diskutovať o tom, že je obrovská e, úloha pre nás sa čoskoro dohodnúť a že nechceme v nadchádzajúcich mesiacoch, e, aby tu e, boli nejaké nové a nové pravidlá. My sme niečo odsúhlasili, to je dobrý základ, ale aby sme zachádzali ešte ďalej, ďalej, o to tu teraz ide. Keď sa pozrieme na ten strategický plán, aj u nás v Holandsku uvažuje nad tým, ako ďalej. Mali by sme sa sami pozrieť do zrkadla a mať dostatočný disciplínu. Je to e, skutočne urgentné, takže pridávam sa ku kolegom. Dank, Ďakujem pekne. Kolegyňa Schmidbauer. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Aj ja sa domnievam, teda z pohľadu e, polnospodára v Rakúsku, e, nemôžeme sa nechať vyhecovať v tejto chvíli o čo mi ide, v prvom rade ide o potravinovú bezpečnosť a po druhé ide o ľudí. A to naozaj chcem ešte raz zdôrazniť všetkým kolegyňam, kolegom, za každým podnikom sú ľudia a ide o osudy týchto ľudí. Dnes do obeda sme e, počúvali rôzne veci e, o rôznych reformách, ale nezabúdajme na to. Chcem, aby tie straty boli čo najmenšie. A pokiaľ ide o predlženie programov, mala by som k tomu ešte jednu otázku a naozaj poprosím, aby k nej bola odpoveď. E, znie to jednoducho, predlžíme to, budú tu prechodné obdobia, ale aké konkrétne budú tie podmienky v rámci toho prechodu? Znie to príliš jednoducho, neviem to úplne predstaviť, preto sa pýtam, aké budú podmienky, ako budú vyzerať podmienky pre to predlženie, na základe akých kritérií budú predkladné žiadosti o predlženie a budú potom aj schválené. Ďakujem. Ďakujem pekne, sme na konci kola otázok. Nevidím už žiadnych prihlásených, e, teda odozdávam slovo späť komisii. Celá séria otázok. A všimli ste si, e, že je tu skutočne potreba diskusie. Áno, ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým za otázky, pripomienky. Pokúsim sa zodpovedať čo najviac. Môžem len e, potvrdiť, zopakovať, že komisia je pripravená vysvetliť všetky tieto veci. Niektoré sú, pripúšťam, pomerne technické a môžeme teda sa im venovať na akýkoľvek fórach, ktoré bude považovať, budete považovať za vhodné. Na ovod chcem vyjadriť vďačnosť všetkým tým, ktorí hovorili v prospech, tak povedať toho, že oddelíme tieto dva návrhy e, v tom zmysle, že to, čo nazývame nariadenie o flexibilite, bude riešené naliehavo a bude čo najskôr schválené a e, sme si plne vedomi toho, že nariadenie o prechodných obdobiach správne e, vyjadrené potrebuje viac času, podrobnejšiu diskusiu a dúfame, že sa nám to podarí absolvovať v tom čase, ktoré máme k dispozícii. Ak si mám požičať príklad e, z reformy z roku 2013, komisia v tom čase navrhla v apríli nariadenie o prechodných obdobiach a v trilógu to schválili zákonodárci v októbri, čiže dá sa to zvládnuť a viac menej išlo rovnako penzum od tých pravidiel, mieru komplexnosti a myslím, že si sa vtedy k tomu veľmi profesionálne a dôsledne postavili. Teraz k celkovému nastaveniu a vzťahu k MFF, RF, eh, neprejudikujeme výsledok rokovaní o viacočnom finančnom rámci, to nie je účelom tohto návrhu, ale nemohli sme čakať na uzavretie rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Z tých dôvodov, ktoré ste sami povedali, už je pomerne neskoro, čo predkladáme tento návrh, toho sme si vedomi. A čakali, keby sme čakali ďalšie 3-4 mesiace, tak by nebolo možné e, spustiť proces na úrovni spoluzákonodarcov. Nebolo by teda nikoho v záujme, aby komisia čakala až do schválenia VFR skôr ako by predložila tento návrh. V tomto časovom bode máme len jednu referenčnú hodnotu a to je návrh komisie. Zároveň e, sme si ale vedomi v skutočnosti, že návrh komisie zrejme nie je tým posledným definitívnym slovom ohľadom VFR. A preto som úplne na začiatku povedal, že keď rada a parlament sa dohodnú o VFR, je to logické, a to by sme aj očakávali, že všetky tie čísla, ktoré máte v návrhu, budú potom nahradené číslami, ktoré budú z VFR. A to je možno troška aj komfort pána Dorfana, ktorý hovoril, áno, máme eh, menej, ale hlavne teda v druhom pilieri pre vidiecký rozvoj. Vidíme, že diskusie sa uberajú smerom, ktoré povedú k zvýšeniu prostriedkov pre vidiecký rozvoj v konečnom dôsledku, takže dúfam, že tie škrty, na ktoré ste upozornili, nebudú až tak výrazné, ako sa pôvodne predpokladalo. Druhá vec k VFR pracujeme eh, na základe toho, že dohoda Rady a parlamentu o VFR bude dosiahnutá pred eh, záverečnou dohodou o nariadení o prechodných obdobiach. To je predpoklad, z ktorého vychádzame pri práci. A to znamená opäť, že pokiaľ príde k zmene, o tej finálnej dohode o e VFR, tak komisia bude musieť e, prispôsobiť následne svoj návrh. Ďalšia vec, ktorú mám tu napísanú, viacero poslancov to spomenulo, pán Dorfman, Heusling, čo programy vidieckého rozvoja v členských štátoch, ktoré majú viac ako jeden región, ktoré sú regionalizované, majú regionálnu štruktúru. Keď sa pozrite na náš návrh, e, toto sme zohľadnili v tom zmysle, že členské štáty budú môcť použiť tie nové prostriedky v rámci starých pravidiel, keď už e, využili, vyčerpali staré peniaze, to by samozrejme sa uplatňovalo e, na členské štáty s jedným programom na národnej úrovni, ale e, tie členské štáty s regionálnymi programmi my by to mali uplatňované na regionálnej úrovni. Nemecko alebo Taliansko by si ozrejmili, ktorý z tých regionálnych programov je už e, využitý, vyčerpaný a pre tieto regióny by potom boli dané k dispozícii nové prostriedky, ktoré by boli vynakladané v zmysle starých pravidiel. Čiže môže tam byť diferenciácia v rámci členských štátov s regionálnou štruktúrou, že jeden región vyčerpá staré peniaze v rámci starých pravidiel a pričom ďalší región by mohol použiť nové prostriedky v rámci starých pravidiel. Ďalšia vec, niektorí ste spomínali, e, prechodná národná pomoc alebo štátna pomoc. E, tu, tu sme nespravili žiadny návrh, pokiaľ ide o predlženie štátnej pomoci alebo národnej pomoci a vysvetlím prečo. E, už sa to hovorí v tom termíne samotnom. Mala to byť prechodná, prechodný typ pomoci a preto v roku 2013 spolu zákonodarci sa rozhodli, že predlžia e, prechodnú národnú pomoc do roku 2020, ale len do roku 2020, v dôsledku čoho návrh komisie, pokiaľ ide o reformu, nepredpokladá s pokračovaním e, národnej pomoci nad rámec 2020 a my sme sa len držali nášho vlastného e, návrhu reformy, e, kde potom hovoríme, že áno, mali by sme zastať v roku 2020 a nemať ďalšiu, ďalšie predloženie v kontexte nariadenia o prechodných obdobiach. Bola tu otázka pani Wiener, ak sa nemýlim, pokiaľ ide o vnútornú konvergenciu alebo internú konvergenciu a flexibilitu, ktoré, ktorú členské štáty dostanú v prípade, že pôjdu cestou nášho návrhu. Chceme dať maximálnu flexibilitu v tejto konkrétnej oblasti, lebo vieme, že je to veľmi citlivé v niektorých členských štátoch a vieme, že je to vec, ktorá je citlivo diskutovaná aj v kontexte samotnej reformy SPP. A preto sme povedali, že dáme členským štátom dve možnosti. Tí, ktorí chcú pokračovať na ceste internej konvergencie, by mali mať takúto možnosť nad rámec roku 2020-2021 a tí, ktorí povedia nie, my chceme to ukončiť na úrovni 2019, to bolo posledná v rámci súčasných pravidel, tak môžu tak spraviť, môžu zastaviť hodiny, tak povediac. A potom uvidíme, ako spoluzakladáci rozhodnú v rámci samotnej reformy SPP. Viacerí z vás ste spomínali otázku alokovania do POZE a viacerých ďalších programov. Tu môžem len zopakovať to, čo sme robili na úrovni nášho návrhu, chceli sme použiť údaje z pôvodného návrhu VFR e, komisie a takisto návrhu SPP, lebo to je jediná referenčná hodnota, ktorú máme. V prípade, že bude pohyblivá, že sa bude pohybovať v ďalších rokovaniach o VFR nejakým výrazným spôsobom, tak e, vyvodíme patričné dôsledky, pokiaľ ide o tie údaje, ktoré máme aj v Transition Regulation do roku 2021. Pán Jar, myslím, spomenul N plus 2 versus N plus 3. Súčasné pravidlá predpokladajú, že pokiaľ je o staré prostriedky, bude platiť N plus 3, to zostáva nezmenené. A pre tie členské štáty, ktoré budú rozširovať svoje programy vedeckého rozvoja do roku 2021, opäť N plus 3 sa bude uplatňovať. Takže pravidlo N plus 2 bude novým pravidlom len pre reformu, nie pre nariadenie o prechodných obdobiach. Tam sa spoliehame na kontinuitu vo svetle všeobecného princípu, na základe ktorého sme vypracovali naše návrhy. Takmer posledný bod, ktorý som mal, sa týkal trvania e, záväzkov, hlavne pokiaľ ide o ochranu životného prostredia alebo klímy. A tam čelíme dileme. Keď sa pozriete na mieru individuálnych záväzkov, individuálnych ponospodárov, samozrejme môžete povedať, že dlhodobejší záväzok je prospešnejší pre životné prostredie ako krátkodobý. To je úplne pravda, ale keď sa na to pozrite viac strategického pohľadu, čo sme my chceli dosiahnuť je povedať, že by malo byť e, k dispozícii maximum prostriedkov, tak aby členské štáty dokázali naplňať SPP, ako náhle bude platný. Lebo ide tam hlavne o vysokú mieru ambícií pre klímu, pre životné prostredie, aby bola zacielnejšia pomoc, pomoc, ktorá bude lepšia adresnejšia pre životné prostredie, pre klímu a pre to, čo chceme dosiahnuť spolu s polnospodármi v konkrétnej oblasti politiky. A pre každý dlhodobý záväzok, ktorý máte na 3, 5 alebo 7 ročné obdobie, samozrejme sa zavezujete a tie peniaze nebudú potom e, voľné, pokiaľ ide o ich nakladanie v rámci strategických plánov SPP. Preto sme povedali, že pre tie nové záväzky do roku 2021 navrhujeme kratšie obdobie jedného až troch rokov, aby sme maximalizovali pridanú hodnotu strategických plánov SPP, pokiaľ ide o finančné alokácie, ktoré sú k dispozícii pre členské štáty, ktoré môžu, ak to môžem tak povedať, voľne s nimi nakladať v rámci strategických plánov. A úplne na záver, to je ten eh, výrazný problém a ten sa týka dĺžky trvania toho obdobia. Keď sa vrátim opäť k tej reforme, ktorú sme spolu vyrokovali v roku 2013, bolo to na jar v roku 2013, v marci, respektíve apríli, asi apríl, keď sme vstúpili do trialógu a v júni sme mali eh, ten finálny politický trialóg, aby sme to uzavreli. Všetko sa to dá teda urobiť v krátkom čase, ak je tam ambícia. na náš návrh sa troška predlžil tým, e, jeho predkladanie tým, že sme sa pozerali na tie skúsenosti z roku 2013. E, Ešte stále veríme, že ako náhle bude existovať politická vôľa, spolu zákonodarci sa môžu uistiť ohľadom alebo ujasniť si svoje rokovacie pozície, aby sme e, takto vstúpili do trialógu na jar budúceho roku a dúfame, že budeme mať dohodu potom okolo, okolo leta. A potom ustanovenie, ktoré sa týka e, dočasného obdobia do roku 2021, tak to dáva úplne zmysel. E, viem, že to bude mať samozrejme vplyv, teda tá dohoda, keď bude na to prechodné obdobie. Ale ja chcem, aby sme sa najskôr pozreli na tú podstatu nášho návrhu a riešme otázku dĺžky e, prechodného obdobia a ako náhle budeme mať väčšiu jednoznačnosť, pokiaľ ide o to, kde sa nachádzame s tým reformným procesom, či to bude jara alebo leto budúceho roku. Ďakujem pekne. Ja, vielen herzlichen. Ďakujeme pekne komisii za tieto obsiahle reakcie. Už predpokladám, že túto tému budeme preberať v našom výbore ešte častejšie. Môžete taktiež pánovi komisárovi odkázať, že vidíme ako akt dôvery to, že teraz v zjednodušenom postupe zariadíme, vybavíme to um, naredenie o flexibilite. Máme tam potom ten druhý návrh. Tam mm, sa na to pozrieme bližšie. Môžete to teda odkázať komisárovi. Kolegovia a kolegyne, dostali sme sa na koniec bodu 11. Takže bod 12, to je schválenie záverov koordinátorov výboru AGRI, takže závery z dnešného rána. Predložili sme vám ich, pokiaľ sa k tomu nikto neviadri, nikto nič nenamieta, tak ich považujeme za schválené. Prejdeme k bodu 13, bod rôzne. Chce niekto sa prihlásiť do bodu rôzne? Kolega Jurgo? Pani przewodnicząca, ja bym prosił o odpowiedź. Pán predseda, rád by som obdržal písomnú odpoveď na otázku, ktorú som dnes položil e, Európskej komisii. Myslíte teraz k tej otázke, ktorú ste položili v rámci predchádzajúceho bodu? Dobre, áno. Zapíšeme si to. So, keep... Dobre, takže bod rôzne. Ešte niekto? Kolegyňa Aguilera. Čo sa týka odporúčaní koordinátorov, hovorí mi tu koordinátor, že je jasné, že bude misia do Extremadúry, teda do Španielska, v budúcom semestri v máji, ale nevidela som v odporúčaniach koordinátorov túto misiu, tak som sa len chcela to opýtať. Koordinátor mi povedal, že ste o tom hovorili, ale v papieroch to nikde nestojí. Takže len sa na to chcem spýtať. Um. Kolegyňa Aguilera, hovorili sme o tom, ale ešte sme to dnes nerozhodli. Rozhodli sme sa, že bude cesta do Španielska, ale o detailoch sme ešte nerozhodli, kam presne povedie kolega Dorfman. Chcete sa hlásiť? Nie? Takže to je aktuálna situácia. Preto v odporúčaniach koordinátorov toto rozhodnutie ešte nie je obsiahnutie, pretože ešte nebolo urobené. Kolegyňa De Castro, kolega. Ja som sa domnieval, že to rozhodnutie sme prijali. Povedali sme maj, Španielsko. A potom sme povedali, že to bude misia len do jedného regiónu v Španielsku. Takže zdá sa mi, že sme to uzavreli. Čo máme iné očakávať? No presne. To sme rozhodli, ale ešte sme nerozhodli, kam presne tá cesta bude, či už budeme nejaký e, kompromis, e, alebo ktorý z tých dvoch regiónov to bude. Takže to sa ešte nerozhodla. Ešte sa chce vyjadriť niekto ďalší, alebo pochopil niekto to rozhodnutie ešte ináč. Je. Návrh nás, socialistov, bol ísť do extremadúry. Toto je ten jediný návrh, pokiaľ je tu nejaký iný návrh, iné politické skupiny pre nejaký iný región, tak neviem. Ja si myslím, že by to bolo treba objasniť. Náš návrh bol ísť do jedného regiónu, nie do dvoch. Takže pokiaľ je tu nejaké iný návrh iné politické skupiny, tak je treba to povedať jasne, lebo každé rozhodnutie je treba, aby bolo jasné, nech sa rozhodne, čo chce. Ale je treba to jasne rozhodnúť, lebo e, návrh skupiny SAD bolo Španielsko, Extremadura. Genau. No presne, ešte raz. Ešte sme to nerozhodli, kolega Dorfman. Pán predseda, chcel by som to trochu opraviť. Rozhodli sme sa na koordinátoroch, že sa pôjde do Španielska a do Maďarska. A potom príjmame návrhy, kde v týchto krajinách môžeme vidieť niečo zaujímavé, ale o tom rozhodneme, až uvidíme konkrétne programy. Dobre. Ešte niekto chce niečo povedať? K tejto téme alebo k nejakej inej? V rámci bodu rôzne? Nie. Takže prejdeme k bodu 14. Ďalšie schodze 8. 18 novembra, pardon, novembra až 4. a 5. decembra. A taktiež tam bude aj vypočutie. Takže vám želám pekné popoludne, pekný večer a uvidíme sa najneskôr na budúcej schôdzi.